use this one? Uh, good afternoon, colleagues, and welcome um, to... Dobrý deň, kolegovia. Vítam najmä našich hostí. Prepačte za trošku oneskorený začiatok. Obvykle začíname naše popoludnejšie zasadnutie alebo hearingy eh, o tretej. A dnes neobvykle začíname už o druhej, čo je možno dôvodom takej slabšej eh, zastúpenosti, návštevnosti, ale navrhujem, aby sme začali s našim dôležitým vypočutím. Som presvedčený, že ostatní kolegovia na, sa pridajú čoskoro, ale taký ten skorší začiatok ehm, je dôvodom, že nie všetci sú tu, ale dúfam, že sa pridajú. Je dôležité, aby sme začali teraz, lebo viem, že ostatní kolegovia a hostia majú ešte iné záväzky. Tak dovolte, aby som <clears throat> začal vypočutie o súčasných výzvach boja proti terorizmu a závažným zločinom. Toto bolo vypočutie, e, o ktoré požiadali naši koordinátori e, vo výbore pre občianske slobody a spravodlivosť a bolo to vyžiadané, pretože sme chceli e, mapovanie aktuálneho stavu v oblasti terorizmu, ale aj v spojitosti so závažnou trestnou činnosťou a samozrejme máme záujem e, v otázke terorizmu, ale myslím, že pre tých z vás, ktorí sú novými vo výbore, ste si možno nie veľa vedomí počtu legislatívnych dosiek, ktoré máme v tejto oblasti v súčasnosti a tieto dokumenty majú veľmi citlivý charakter, ale stále viac um, dokumentov, pokiaľ ide o závažnú uh, trestnú činnosť, uh, obchodovanie s ľudskými bytostiami, no a potom celá oblasť rovnováhy medzi boja proti terorizmu, bezpečnosťou a zabezpečením súkromia jednotlivcov a ľudské práva. Čiže je to stále dôležitejšia oblasť, narastajúca oblasť a je dôležité, aby sme sa na chvíľu zastavili a pozreli sa na aktuálny stav, na aktuálnu situáciu, kde sa nachádzame v dvoch hlavných pilieroch terorizmus a závažná organizovaná trestná činnosť. Takisto by som mal spomenúť, že by sme nemali e, zabudnúť, pripomenúť, čo sa deje v Európskej únii, pokiaľ ide o teroristické útoky a samozrejme mal by som spomenúť, čo sa stalo v Manchestri v Spojenom kráľovstve nedávno a som presvedčený, že všetci myslíme na obete, keď diskutujeme o otázkach boja proti terorizmu. Čiže kolegovia, dnešné vypočutie e, pozostáva z dvoch hlavných stretnutí. Cieľom prvého stretnutia je poskytnúť prehľad o vyvíjajúcich sa teroristických hrozbách a závažných trestných činoch. Každý z rečníkov bude mať 10 minút času na svoju prezentáciu a potom otvorím diskusiu pre kolegov a členov. Tiež vás chcem informovať, že jeden, člen, jeden rečník musel zrušiť prítomnosť pani Jessica Sors, ktorá je zodpovedná za e, antiradikalizačnú stratégiu za mesto Wilward, ktorá mala prísť a urobiť prezentáciu, ale bohužiaľ nemôže prísť. Čiže začneme našim prvým stretnutím prehľad vyvíjajúcich sa teroristických hrozieb a závažnej trestnej činnosti. Prvým rečníkom je pán Dilvan Gemert, zástupca výkonného riaditeľa pre operácie v Europole a poskytne, nám prehľad súčasného posúdenia hrozieb. Čiže pán Van Gemert, teraz máte slovo na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení hostia, chcel by som sa poďakovať výboru Líbe a predsedovi za túto pozvánku. Takisto by som chcel e, vyjadriť e, poďakovanie za to, že Europol dostal príležitosť od parlamentu. Chcem sa poďakovať za váš rozhodujúci prístup eh, voči mojej agentúre za uplynulé roky, ale chcem sa poďakovať za legislatívnu a rozpočtovú eh, perspektívu počas uplynulých rokov. Ako Europol eh, zbierame a prepájame navzájom informácie a to je to, čo robíme vďaka podpore, ktorej sa nám dostáva, takže len krátka aktualizácia. V Lani sme boli schopní prepojiť 800 príslušných orgánov v rámci našej siete, čo je asi 900 tisíc správ, e, ktoré vlastne sú zdieľané každoročne. Takže 47 tisíc prípadov sme mohli podporiť, z ktorých asi tisíc e, je vysokohodnotných. Tým, že vybudujeme centrálny prístup, snažíme sa bojovať proti hlavným kriminálnym trestným činnostiam Európskej únii, kybernetický trestný čin, ACTC, terorizmus, závažná a organizovaná trestná činnosť vďaka, vďaka novému legislatívnemu a právnemu rámcu, ktorý nadobudol platnosť od 1. mája. Myslím, že budeme schopní podporiť členské štáty ešte lepšie v budúcnosti. No a takisto e, e sme v úzkej spolupráci s parlamentom. Tešíme sa, že vás budeme informovať o trendoch v rámci Europolu. Takže eh, chcete aktuálnu situáciu, pokiaľ ide o organizovaný zločin a terorizmus, začnem eh, organizovaným zločinom a potom poviem aj niečo, pokiaľ ide o vývoj v oblasti terorizmu. Využijem eh, jeden z hlavných výrobkov, ktorého autorom je Europol Sokta, takže ide o posúdenie hrozby. Je to produkt, ktorý E, umožňuje politikom, ale aj orgánom činným trestnom konaní e, vymieňať si informácie o najzávažnejších problémoch v rámci Európskej únie. Čiže je to takisto dôležitý pilier v európskom politickom cykle pre e, závažnú a organizovanú trestnú činnosť. Je to v procese finalizácie tento produkt počas najbližších mesiacov. Čiže s využitím tohto produktu SOKTA by som chcel poskytnúť prehľad, pokiaľ ide o kriminálne trhy ktoré sú relevantné a pokiaľ ide o vývoj v tejto oblasti. No a takisto chcem povedať, že SOCTA tým, že získava informácie od členských štátov, ale aj využíva databázu v Europole, je vynikajúcim príkladom, e, pokiaľ ide o prístup založený na dôkazoch e, pre boj proti organizovanému zločinu vo všeobecnosti v roku 2013, keď bola prezentovaná posledná sokta, tak sme e, zistili prítomnosť 3600 trestných skupín e, a podávali sme správy a tento rok je to 5000 trestných, teda kriminálnych skupín. Je tu viac ako 100 18 národností, ktoré sú zapojené do závažnej organizovanej trestnej činnosti v Európskej únie. Väčšina z týchto skupín pozostáva z členov viac ako jednej štátnej príslušnosti, ale väčšina podozrivých 60 pochádzajú z jedného z členských štátov Takisto jeden pozoruhodný, jedna pozoruhodná skutočnosť v porovnaní s uplynulými rokmi je, že 45 skupín je zapojených do viac ako jednej trestnej činnosti, čiže v roku 2013 to bolo 32 No a teraz eh, eh, polychronalita sa zvýšila eh, a takisto musím povedať, že viaceré trestné činnosti sú stále zložitejšie a vyžadujú si e, viacero, e, tak povediať, zručnosti ako aj expertízu na to, aby táto trestná činnosť bola páchaná. Takže je tu model, na základe ktorého vidíme, že e, tento trend vzrasta za uplynulé roky. Čiže chcem sa koncentrovať na kriminálne trhy, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, ešte si o tom vypočujeme viac, ale určite je to uh, trend. Takže toto využívajú aj zruční, inteligentní zločinci. E, vymáhanie Takže toto je tiež otázka, ktorá sa týka každodenného života. V SOCTA sme identifikovali tri typy eh, počítačového zločinu, takže trestné činy, ktoré môžu byť eh, spáchané len eh, s použitím počítača, takisto trestné činnosti, pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí a tretí typ trestnej činnosti, Sokta zdôraznila, že počítačová trestná činnosť sa zvyšuje, pokiaľ ide o jej dopad na našu spoločnosť a má to dopad na všetky ďalšie typy trestnej činnosti. Takisto všetky ďalšie trestné činnosti sú stále viac zakomponované do počítačovej kriminality. Pokiaľ ide o online obchodovanie s ilegálnymi tovarmi, toto sa stále zvyšuje a všetky nelegálne produkty sú dostupné v tejto oblasti. Potom po druhé, druhý veľký kriminálny trh je trh pre ilegálne drogy. Viac ako tretina kriminálnych skupín v Európskej, skup- v Európskej únii je zapojená do distribúcie ilegálnych drog 75 takisto je zapojených do iného typu obchodovania s ilegálnymi drogami a 65 organizovaných zločinov, zločincov sú zapojených aj do iných trestných činností, napríklad falšované produkty, ale aj obchodovanie s ľudskými bytostiami. To všetko sú kľúčové platformy, ktoré e, predávajú všetky druhy drog a jeden trend je aj e, vlastne e, Líbia, kde, ktorá je distribučnou krajinou pre kanabis, ktorá sa, ktorý sa vyrába v inej krajine. Takže sú tu aj ďalšie aktivity, ale najväčšie zmeny, ktoré sú e, pozorované v oblasti syntetických drog a nových psychoaktívnych látok v tejto oblasti, tieto nové látky e, predstavujú hrozbu. Aby som vám dal takú predstavu, počas uplynulých 5 rokov viac ako 420 neznámych nových psychoaktívnych látok bolo odhalených iba v Európskej únii poprvýkrát. Čiže Európska únia je naďalej e, výrobcom a distribútorom a má globálnu signifikantnosť v tejto oblasti. Tretí trh, ktorý chcem spomenúť, je obchodovanie s chudobou. Takže sú tu ďalšie trestné činnosti organizované prepadnutia, takže toto, e, tieto skupiny sú profesionálne a mobilné a potom sú tu vykrádania, kybernetické technológie, e, dá sa zistiť, či ľudia sú doma alebo nie, ale techniky, e, pokiaľ ide o predaj ukradnutých tovarov späť na trh. Štvrtý trh, ktorý chcem spomenúť, je pašovanie migrantov. Tu je zapojený najväčší počet kriminálnych skupín, čiže je tu veľký náraz počas uplynulých rokov. Odhad je, že zisky E, sú e, vo výške miliard eur ročne. Ide tu o využívanie falšovaných dokumentov v Európskej únii. Toto sa tiež zvyšuje ako dôsledok migračnej krízy. A ako modus operandi, spomeniem len jeden príklad, je prenajímanie identifikačných dokumentov, čiže iba len na jednu cestu ľudia majú možnosť využiť dokument a potom sa znovu využije s organizovanou zločineckou skupinou vidíme prepojenia medzi migráciou a terorizmom, minimálne v tej súvislosti, že teroristické skupiny využívajú tok migrantov do Európskej únie, ale takto obchodovanie z východnej Európy do západnej Európy bol nahradený viac e, rozmanitejšími e, e, prísunmi do Európskej únie. Migračná kríza takisto pravdepodobne povedie k zvýšeniu počtu potenciálnych obetí obchodovania s ľudskými bytostiami v dôsledku, pretože viac osôb bude vlastne zraniteľnými pre túto oblasť. E, pranie peňazí, to je prepojené na všetky trestné činnosti, ako si viete pri, predstaviť. Trestné siete využívajú e, najnovšie technológie a možnosti a e, trendy, čiže e, kryptické kodovanie a, a anonimné platobné metódy sa stále častejšie využívajú v tejto oblasti. V, tým, v tejto súvislosti pranie špinavých peňazí predstavuje e, viac a viac technickú výzvu pre orgány e, presadzovania práva. No a jednotlivé metódy, e, pokiaľ ide o využívanie finančného systému alebo ďalšie formy, ktoré sa využívajú, ale tak, ako som povedal, sú tu aj nové platobné metódy. No a novým trendom je E, sú tzv. syndikáty e, pre pranie špinavých peňazí, ktoré e, majú finančné schémy, ktoré vlastne perú špinavé peniaze z inej trestnej činnosti. V tejto súvislosti SOKTA odporúča určité priority. Každá hrozba zločinu pre bezpečnosť našich obyvateľov je relevantná, ale z pohľadu SOKTY sú tu 5, teda 5 oblastí No a k týmto piatim e, trestným činnostiam takisto odporúčame v správe zamerať sa na tri tzv. prierezové trendy, ktoré umožňujú e, jednotlivé formy zločinu. Sú to tzv. motory zločinu a identifikovali sme kriminálne financovanie, pranie špinavých peňazí, falšovanie dokumentov a ilegálne obchodovanie s, s, s drogami. E, predložili sme to rade a rada urobila rozhodnutie zohľadniť týchto 5 trhov, ktoré som spomenul, ale pridá takisto um, strelné zbranie a environmentálny zločin a jeden prierezový, jednu prierezovú prioritu a to je uh, finančná oblasť a pranie peňazí. Teraz by som doplnil niekoľko slov o terorizme, pretože uh, tu tiež bola o to žiadosť. Každý rok podávame správy o terorizme a budúci e, rok budeme mať možnosť v Libe prezentovať TISET 2017. Ešte stále je to štádiu finalizácie, ale čo je jasné, je, že hrozba terorizmu je stále aktuálnejšia. E, takisto je tu väčšinou sú tu národní príslušníci ktorí už dlhšie zotrvávajú v Európskej únii, ale keď sa pozrieme na výzvy, pokiaľ ide pre, o orgány e, činné v trestnom konaní, tak spomeniem niektoré z nich. Vysoký počet potenciálnych e, páchateľov, ktorí sú z časti prítomní v Európskej únii, diverzita profilov možných útočníkov zo sieťových skupín až po jednotlivcov, vysoká mobilita a e, nadnárodné siete, ktoré sú vytvárané, ale takisto podporované pokiaľ ide o spôsoby útoku e, strelnými zbraniami, sú tu, je tu zakodované, sú tu zakodované kodovacie komunikačné nástroje, ale aj propaganda teroristických skupín online, no a takisto e, voľba cieľov, ktorá e, spôsobuje vysoké, vysokú hrozbu pre bezpečnosť. Takže títo páchatelia sú inšpirovaní e, e, IS, ale jasné prepojenie nemusí byť vždy dané. Niektoré prípady sú inšpirované, ale niektoré prípady e, tam v podstate ide o propagandu, ktorá vytvorila prepojenie s ISIS v tejto oblasti. Ako som už povedal, ISIS využíva tok pristahovalcov, aby vysielal útočníkov do Európskej únie. Jednotlivci, ktorých sme vlastne zaznamenali nedávno, tak už e, sa zdržiavali dlhšie v Európskej únii, boli známi e, policajným tam, ale e, neboli pokladaní za hrozbu. Využívajú výbušniny, ale aj takisto sa budú využívať aj iné formy. Takže očakávali sme teda vidíme zníženie počtu jednotlivcov cestujúcich do konfliktných zón a takisto očakávame zvýšenie počtu tých, ktorí sa vrátia do Európskej únie, ale môžem teraz povedať, že e, na základe nedávnych počtov, ktoré sme získali, nevidíme, že by sa toľko e, taký počet bojovníkov vracali a tí, ktorí sa vracajú, sú väčšinou ženy a deti. Takže toľko k mojim aktualizovaným informáciám o organizovanom zločine a terorizmu. Chcem sa poďakovať Libe za túto príležitosť, za dôležitú rolu, ktorú hráme v tejto oblasti, ale zároveň e, som ochotný zodpovedať e, prípadné vaše otázky a prispieť do diskusie, ktorá bude nasledovať. Ďakujem, budeme mať e, diskusiu po tom, čo si vypočujeme ďalších rečníkov, potom zahraniční bojovníci, E, teda toto mala byť e, kolegyňa, ktorá nie je prítomný, ktorá nemohla byť prítomná. Potom počítačový zločin, pán Jürgen Schmidt je riaditeľom e, policie vo vyzbádane, takže nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter... Áno, vážený pán predseda, vážené dámy a páni tu v sále. Najskôr mi dovolte sa riečím vám poďakovať za pozvanie a hovoriť tu e, nasledujúcich 10 minút o e, mojom pohľade na cyberkriminalitu. Ja som e, praktik, riadím spolkový kriminálny úrad vo vyzbádenie a už dlhé roky sa práve zaoberám týmito riešeniami. Cybercrime je naša, jedno z našich najväčších ohrození v Nemecku, čo sa týka terorizmu a počítačového terorizmu ako takého. A je to téma, ktorá nás stavia pred mnohé výzvy. A v budúcnosti, myslím si, bude táto téma ešte relevantnejšia, ako je tomu doteraz a musíme e, skonštatovať aj v súkromnom živote máme, sme zosieťovaní, máme mnohé, mnohé oblasti, ktoré sú riadené počítačom. Smart home je veľká téma a všetko všetko, všetky tie procesy, ktoré sú riadené cez internet, to je veľmi vysoké e, percento a taktiež si myslím, že mnohé k nám ešte dojde Takže je dôležité, aby sme vedeli o tých aktéroch, ktorí sa práve v tomto internetovom priestore eh, potulujú. Cyber kriminalita, cyberterorizmus, to sú tiež e, dôležité veci, e, drogy, drogy, obchody so zbraniami, detská pornografia. Toto sú všetko veľmi klasické, klasické oblasti, ktoré sa tu objavujú. Okrem toho tu máme mnohé kriminálne, nové kriminálne prípady, e, špecifické, ako je to volajú sa digitálne vydierania napríklad, ktoré fungujú po celom svete. Uh, a potom ďalej to je veľmi dôležitá, veľmi relevantná téma kradnutie dát. Nie len bankové údaje, ale aj zákaznícke údaje vo všeobecnosti digitálne identity, ktoré sa tu kradnú a ktoré potom vedú k šíreniu kriminality po celom internete. Ehm, my si myslíme, že je potrebné sa tu ďalej špecifikovať a špecializovať na trhu cyberkriminality. Um, vieme, že sú tu určité užívateľia, sú distribútory, sú testovateľia programom a je treba teda postupovať veľmi špecializovane a rozdeliť si túto prácu. Čo robíme my ako um, trestné a um, stiehacie orgány, tak uh, my vieme, že je potrebné iniciovať ďalšie vzdelávania. V podstate len kto túto tematiku pozná, sa um, môže teda účinne proti nej postupovať. My máme lokálne národné policajné orgány, ktoré sa špecializujú na, práve na cyberkriminalitu a ktoré spolu spolupracujú pracujú a predovšetkým na multilaterálnej úrovni, ako je Interpol a ostatní. A tu treba počiarknúť ako špeciálnu, špeciálne miesto pre cyberkriminalitu, tie orgány, ktoré boli novozriadené. My musíme pol, my musíme e, ďalej iniciovať výmenu informácií a musíme to zrýchliť. Tu máme špeciálnych úradníkov, ktorí si sa zaoberajú cyberkriminalitou. Máme komunikačnú platformu, ktorá bola novo zriadená. To je takisto Check Point pre Interpol, to je prepojené. A tu e, sa vlastne bojuje s tými kriminálnymi a, atakmi a máme tu vlastne sieť, na, sieť zo všetkých celoeurópskych partnerov, ktorí do toho patria. Dobre, je potrebné analyzovať týchto, týchto páchateľov. Páchatelia využívajú internetovú sieť, využívajú rôzne zašifrovania, e, potom šifrujú aj prenos dát. Oni vlastne používajú len linky, ktoré sú odtienené, to znamená, že sa nedajú odpočúvať a takisto naše skupiny práve v oblasti obran organizovanej cyberkriminality na celosvetovej, medzinárodnej úrovni a pre nich vlastne neplatia žiadne hranice a sledujú takisto aj na a vedia veľmi presne, že výmena informácií medzi policajnými či e, e, činnými stretom stíhaní e, postupuje oveľa pomalšie ako ich činnosť. Uh, my vieme, že chceme zajistiť úroveň stability a bezpečnosti voči cyberkriminality. Tie e, celé oblasti vlastne sú e, postihnuté a pre e, lezené touto kriminalitou. My vieme o tom heknutí Telekomu pred pár mesiacmi v Nemecku, kde sa niekto pokúšal um, keď sa niekto chcel spojiť, e, sa chcel spojiť s um, umývačkami riadu a s práčkami, ktoré boli zapojené do siete a chceli z nejako zosieťovať. že bolo taký vtipniek. Potom tu máme ale mm, určité veci, ktoré sú aj politikum, to znamená, že sú tu citlivé údaje, údaje. No a potom, keď právny rámec v cyberkriminalite chceme aktualizovať a prispôsobiť, my tu máme takisto určité ataky, ktoré spadajú do trestného e, zákonníka. To, tu si ale musíme legislatívu v každom prípade trochu upraviť čo by sme, možno ak s poznáme, čo by sme potrebovali ako justičnú pomoc, aby sme, aby sme mali podporu e, policajnej práce, ktorá by odpovedala 21. storočiu. To znamená, že keď sa hovorí, keď sa hovorí napríklad o trestnom stíhaní v oblasti cyberkriminality, tu nemáme možnosť, nemáme prostriedky na to, aby sme mohli povedzme zadržať určité datasety alebo isté súbory. Je to veľmi pomalé a títo e, kriminálnici sú nám vždy krok vpred, ale je absolútne potrebné a nutné, aby sme z našej strany boli veľmi aktívni, pretože máme veľmi málo možností, ale tieto musíme o to aktívnejšie využívať. Toto je vlastne taký krátky náčrt celej tejto tematiky a pokiaľ sa týka ďalších otázok, som vám rád k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, pán Šmit. A teraz by sme prešli e, e, na perspektívu súdnictva. Veronik Degaman je zastupujúca prokurátorka v Paríži a špecializuje sa na boj s, terorizmu, s terorizmom a organizovanú kriminalitu a bude hovoriť o... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste ma dnes pozvali. Ďakujem za vaše pozvanie. Ja e, pracujem v teréne E, pracujem spolu s François Molem, pretože Parížský súd má celofrancúzske národné pôsobenie v boji proti terorizmu, ale rozhodla som sa sústrediť vo svojom vystúpení na boj proti terorizmu, pretože keby sme ešte k tomu dodali aj boj proti organizovanému zločinu, tak by to bola príliš rozsiahla téma a ostala by som príliš na povrchu. Ako viete, Francúzsko je jednou z európskych krajín, ktorá bola veľmi postihnutá islamistickým terorizmom v posledných rokoch, jednak aj v počte bojovníkov, ktorí odišli e, z týchto zón aj kvôli násilným činom, ktoré boli spáchané na našom území. Od roku 2013 Francúzsko má, e, zaznamenalo 18 teroristických útokov, ktoré sa zrealizovali alebo nie a prinieslo to 239 smrteľných obetí, desiatky zranených a desiatky ďalších atentátov boli, e, im bolo zabránené. Bohužiaľ aj iné krajiny boli postihnuté a v poslednom čase to bola práve Veľká Británia. Je pravda, že po období e, masívneho odchodu do oblasti Iraku a Sýrie v rokoch 2013, 2014 2015 sa situácia stabilizovala a my konštatujeme významný pokles počtu francúzskych občanov odchádzajúcich e, do týchto území alebo ľudí žijúcich vo Francúzsku. V 2014 to bolo 468, 35 ich bolo len v roku 2016, takže ten pokles je významný. E, je to viacero dôvodov. E, zvýšená kontrola na hraniciach e, tureckými pohraničnými orgánmi, ktoré skutočne túto hranicu istým spôsobom vzduchotesne uzavreli a robia oveľa presne, prísnejšiu kontrolu e, príchodu na turecké územie, potom aj administratívne opatrenia, hlavne vo Francúzsku, zákaz opustiť územie e, individuám, e, ktoré e, boli podozrivé, takže administratívne opatrenia pre zákaz odchodu z územia a potom situácia v zóne, ktorá je vo vojnovom konflikte s leteckými letmi a tak ďalej, tak tá situácia je naozaj veľmi zložitá a to tiež mnohých ľudí odstrašilo a tiež vedia, že opustiť islamský štát je veľmi jednoduché a Daesh e, veľmi brutálne trestá dezertérov a zradcov, ale straty e, tých narekrutovaných sú kompenzované e, tým, že sa rodia deti v tejto oblasti a je to e, v súčasnosti viacnásobná hrozba, ktorej musíme čeliť, ako povedal pred chvíľou riaditeľ Europolu. A tam môžeme odlišiť dve formy hrozby. Jednak masové zabíjanie, ktoré robia e, vojnové pripravené komandá, ktoré buď boli v oblasti a ktoré sa tam e, vyučili bojovať a narábať so zbraniami a s výbušninami a tento profil by som charakterizovala ako tí, ktorí sú e, vytrénovaní a ktorý ich teda vytrénoval ten radikálny islamizmus a oni sú pripravení e, skutočne realizovať akty e, sofistikovaným spôsobom. A potom je tu aj riziku, riziko individuálnych akcií, ktoré sa často robia spontánne. Sú to izolované individuá, ktoré reagujú na neustálu a masívnu propagandu Daešu. A teda e, Daeš ich vyzýva, aby e, páchali činy na európskom území Zaznamenali sme ich aj vo Francúzsku. Veľmi často ide o nestabilne psychicky, psychicky nestabilné osoby. Veľmi často trpia aj psychiatrickými patológiami. A ja by som ich označila ako nováčikov, ktorí sú, ten proces radikalizácie je kratší a obvykle sa robí cez internet. Veľmi často sú to frustrovaní jedinci, pretože sa nemohli dostať do zóny džihadu a ide veľmi často o spontánne akcie a modus operandi je skôr taký povrchný, napríklad vniz, ale aj tam môžu byť dôsledky naozaj devastujúce a vyhľadávanie takýchto individuí, ktoré, ktoré veľmi často sa môžu dostať do samovražedných akcií, ktoré sa, ktorí sa hlásia k Daešu, tak to je veľmi zložité takýchto ľudí vystopovať e, a tam je potrebná veľmi úzká spolupráca e, všetkých vrstiev, aj spoločnosti, aj orgánov činných a policajných jednotiek. Ja si myslím, že my v súčasnosti čelíme viacerým výzvám. Podľa mňa e, ich máme približne 4 najprv návrat zo Sýrie a predovšetkým starostlivosť o mladistvých. Na rozdiel od toho, čo by sme si mnohí mohli myslieť, nedochádza k masívnemu návratu eh, zahraničných bojovníkov. Po strate Mosulu a zrejme pravdepodobne aj strate Raky, tak bojovníci Daešu sa pravdepodobne stiahnu do púšte a prejdú do nelegálneho boja a rozptýlia sa do regiónu, do susedných krajín, ako je Jordánsko, Turecko alebo e, e, Libanon, kde majú také e, zázemie a základne, alebo aj do Líbie. A pokiaľ ide o tých, ktorí majú hm, dvojaké štátne občanstva, alebo ktorí e, majú aj francúzske, tak niektorí sa môžu vrátiť do Magrebu, Tuniska, Alžírska, Maroka a tak ďalej a skôr než by robili útoky e, v Európe a sú to skôr ženy a deti, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov vracajú. A to samozrejme prináša ten problém s tým, ako sa o tieto deti starať. E, v roku 2014 a 2015, keď došlo k tomu masívnemu odchodu, tak to boli rodiny s deťmi, ktoré odišli, potom aj ženy, ktoré odchádzali same, pretože dúfali, že sa stanú žihadistkami a na, v Iraku aj v Syrii došlo k mnohým narodeniam. Po Francúzsku máme 460 alebo 700 detí, ktoré sa narodili v tejto zóne a mnohé z týchto žien sa už vrátili. A tam sa tiež treba starať o tieto deti a myslím, že by bolo zaujímavé vymeniť si dobré skúsenosti v Európe s touto situáciou. E, my sme sa snažili e, vo Francúzsku ich príjmať e, s viac disciplínovými e, profesionálnymi týmami. Tieto ženy e, obvykle sú príjmané na letisku a potom obvykle dochádza k vyhosteniu do Turecka. Robí sa im špecifické vyhodnotenie, aj um, lekársko-psychologická analýza, diagnóza a snažíme sa E, tie týmy, ktoré pracujú e, s sociálnou pomocou pre deti, pre mladistvých, pre mládež, aby sa pripravili na, tieto, na tento špecifický, e, špecifickú vrstvu obyvateľstva. Niektoré deti boli aj bojovníkmi, mnohí aj trpia zraneniami, psychickými poruchami, ale e, niektorí majú e, veľmi zaujímavé alebo veľmi zvláštne vzťahy so svojimi matkami, pretože tie kontakty a vzťahy tam boli veľmi zvláštne, takže iní zase majú veľmi e, silné naviazanie alebo je tam zažívali násilie a podobne, takže týchto musíme sa skutočne o tieto deti postarať, aby sa nestali ďalším ohniskom problémov vo Francúzsku Ďalej starostlivosť máme 440 zadržaných alebo dotač, dočasne zadržaných obvinených z terorizmu a vzhľadom na to, že vo Francúzsku trpíme problémom e, obrovského množstva väzňov, teda preľudnenia vo väzniciach a máme naozaj veľký problém e, riešiť aj týchto e, zadržaných obvinených z terorizmu, Snažíme sa nejakým spôsobom zoskupovať, ale táto možnosť zlyhala, pretože vo francúzských väzniciach sa vytvorili také akési e, komunity s určitými vedúcimi, ktorí boli násilní a ktorí sa tam radikalizovali a organizovali Snažili sme sa o to, aby tá radikalizácia neprebehla a tak ďalej, aby nepoužívali násilie, ale bohužiaľ tento proces nepriniesol uspokojivé výsledky. A teda dávame prednosť e, e, takým e, hodnotiacim štvrtiam, kde títo ľudia sú umiestňovaní a tam sú hodnotení pretože ak by boli umiestnené, alebo keď sú umiestňovaní vo väzeniach, tak sa, je to vlastne taký inkubátor násilia a môžu sa ešte viacej radikalizovať, alebo naopak môžu radikalizovať iných, ktorí sú tam prítomní. A potom sú tam e, bežní zadr- zadržaní, ktorí sa radikalizujú. Takže naozaj e, riešiť mm, tento problém je veľmi zložité. a mnohí, ktorí z nich e, sú odsúdení na dlhé tresty, ale keď sa potom po tých dlhých rokoch e, dostanú z väzenia, tak tu máme vlastne takú časovanú bombu, pretože potom nevieme, čo s nimi bude, ak neprejdú nejakým procesom deradikalizácie. Ide samozrejme o psychologickú pomoc a tak ďalej. A v prípade, keď dojde e, E, tieto osoby, keď sú potom na súde, e, nejakým spôsobom vystupujú, ale veľmi často sú veľmi presvedčení, často aj veľmi násilní, takže je to zložitá situácia a pre francúzske orgány a nielen pre Francúzsko a iné krajiny otázka zadržania a starostlivosti teroristov, to je naozaj obrovská výzva. Ďalšia obrovská výzva pre súdne policajné orgány, ale aj pre mm, informačné služby, to je kódovanie informácií a prístup k údajom. Je to veľmi citlivá téma. Ja ako súdkyňa pripisujem obrovský význam ochrane osobných údajov, ale tiež konštatujeme, že šifrovanie digitálnych e, suportov, šifrovanie alebo zabezpečovanie elektro, elektroniky, zariadení počítačov, telegramové e, e, šifrovanie a používanie sociálnych médií, WhatsApp, Twitter a tak ďalej. To je zložité pre dohľad a prevenciu e, útokov aj pre naše informačné služby a tiež pre zber dôkazového materiálu, aby sme preukázali e, to, či obvinení sú viny alebo nie. Veľmi často sme hluchí a slepí a preto od leta 2015 François Molans, pro, francúzsky prokurátor, s newyorským prokurátorom a so španielským prokurátorom Javierom Saragosom e, Mm, podpísali spoločnú výzvu pre všetkých, aby sme urobili niečo, aby súdne orgány e, v veľmi limitovaných a veľmi dobre definovaných podmienkach mohli mať prístup k určitým údajom. Túto výzvu vyslali v lete 2015 a v oktobri 2016 podporila to štvorstananá protiteroristická skupina, kde pracujú francúzsky, belgický, španielský a marocký prokurátori. Aj oni e, podpísali takýto oficiálny apel alebo výzvu, aby sa našlo riešenie na to, aby sa na národnej a medzinárodnej úrovni riešil prístup a umožnil prístup k údajom, aby sme e, mali účinnú prevenciu teroristických akcií a aby sme mohli naozaj postihovať autorov atentátov. Uchovávanie údajov, telekomunikačných údajov a tak ďalej. To je vlastne podstata toho problému. Príklad z 13. novembra 2015 atentátu a bruselských atentátov marec 2016 máme spoločný tým s Belgičanmi, s federálnym belgickým súdom tieto komanda boli veľmi prepojené. Naše vyšetrovania mohli fungovať len preto, že sme mali prístup k údajom, k telefónom, ktoré nám umožnili geolokalizovať komanda a stanoviť prepojenia medzi nimi. Bez týchto údajov by sme nemohli identifikovať autorov zločinov, ani by sme ich nemohli zadržať. A ja si myslím, že je to naozaj obrovská výzva. A záverom by som spomenula e, súdnu európsku spoluprácu. Je to jedna z našich posledných významných výziev, ale na ktoré, myslím, odpovedáme úspešne spolupráca v oblasti boja proti terorizmu. V EÚ sa konkretizovala aj historicky s niektorými krajinami, napríklad Španielsko v boji proti ETA. A nedávno sa to tiež posilnilo, pretože všetky krajiny EÚ boli istým spôsobom postihnuté odchodom zahraničných bojovníkov do Iraku a Syrie a oceňujem obrovskú úlohu Europolu, ale aj Eurojustu. A každý deň sa tešíme z pomoci Európskej agentúry e, z Hagu a stále, e, keď reagujem na tie parížské a bruselské atentáty, podpora Eurojustu bola rozhodujúca. Mali sme obrovské množstvo koordinačných stretnutí, a financované boli Eurojustom a vďaka tejto agentúre sa nám naozaj podarilo urobiť pokrok vo vyšetrovaní a stanoviť jednoznačné stratégie, aby sme zdieľali ciele, aby sme ich zadržali, aby sme vedeli, kto ich bude súdiť a budeme musieť naďalej pokračovať v touto cestou a rozvíjať ju ešte viacej. Spoločnú prácu, výmenu údajov, ako som už povedala, e, podpora Eurojustu bola e, rozhodujúca a skúsenosti prokurátorov, ktorí pracovali, osobné kontakty sú tiež veľmi dôležité a podpora EÚ je teda naozaj veľmi cenná. Ďakujem za pozornosť. Thank you, <clears throat> thank you very much for your contribution. Ďakujem. Spomenuli ste na záver Eurojust, ale Možno e, v rámci otázok a odpovedí by bolo dobré poskytnúť praktické e, príklady, kde bola pridaná hodnota Eurojustu. Niektorí kolegovia teda by mohli naznačiť, e, či sa chcú vyjadriť. Prosím, dajte mi vedieť, ak sa chcete niečo opýtať, ak sa chcete prihlásiť do diskusie. Monica. Monica. No. No, no, it's okay. It's, um, so, colleagues, we... Takže kolegovia, teraz sme mali tri zaujímavé perspektívy Europolu, federálna pobočka Nemecko, no a potom pokiaľ ide o súdnu otázku, takže možno otázky alebo komentáre by sme si teraz mohli vypočuť zo strany kolegov. Začneme prvou rečničkou. Ďakujem pán predseda a ďakujem všetkým panelistom za mimoriadne zaujímavé prezentácie a informácie aktuálne. Je veľmi povzbudivé počuť, že úsilia sa podnikajú viac a viac na európskej úrovni mám niekoľko otázok a pripomienok. Poprvé, opakovaná otázka v diskusiách v Európskom parlamente bola zdieľanie informácií. Veľa sa urobilo, pokiaľ ide o zber informácií na národnej úrovni, ale ešte stále sú tu veľké medzery, pokiaľ ide o zdieľanie informácií medzi členskými štátmi medzi agentúrami a mňa by zaujímali vaše názory, či vidíte nejaký pokrok, či vnímate nejaký pokrok, v čom ešte identifikujete potrebu ďalšej spolupráce, respektíve prekonávanie prekážok a aké by boli tieto prekážky. Po druhé, pokiaľ ide o kódovanie, chcela by som upriamiť pozornosť Eh, na seminár, teda šifrovanie, je tu seminár eh, za prítomnosti komisára Kinga, nová metóda šifrovania údajov, ktorá by umožňovala tajným službám, respektíve bezpečnostným službám získať prístup eh, k údajom, ktoré potrebujú bez toho, aby vytvárali akési zadné vrátka, čiže je to veľmi zacielený, zameraný spôsob obmedzenia alebo dešifrovania vlastne, čiže by som uvítala informácie, ako to bude pokračovať, pretože si myslím, že väčšina z nás súhlasí, že potrebujeme, alebo vy potrebujete prístup k osobným údajom, aby ste boli schopní robiť vašu prácu, ale vždy to musí byť zakomponované do nevyhnutných e, e, zabezpečení. Dve otázky. Nepočuli sme o boj proti terorizmu ale ide takmer výlučne o islamistický terorizmus, aj keď to nebolo e, jasne uvedené. Chcela by som si vypočuť od Europolu, aké sú vaše aktivity e, v boji proti iným formám terorizmu alebo extrémizmu, pretože vidíme aj extrémnu pravicu alebo neonacistov, e, ktorých činnosť je v niečom veľmi podobná. No a na záver, veľmi citlivá otázka, ale Počas uplynulých mesiacov sme videli príklady policajných zložiek, e, ktoré bojovali proti rasizmu, naozaj e, extrémnemu rasizmu. Nebudem e, spomínať konkrétne krajiny, ale samozrejme je to problematické, keď sa zaoberáte terorizmom, ktorý pochádza z konkrétnej skupiny obyvateľstva, čiže chápem, že uvedomujem si, že väčšina mojich otázok je adresovaná Europolu, ale pýtam sa, či toto je niečo, čo je na vašom radare, ako to riešite, okrem na základe e, školiacich aktivít CEPOLu, ale či je tu aj akási zásadnejšia e, otázka, zásadnejší prístup boja e, proti rasizmu v policajných zložkách. Ďakujem. Takže to je otázka nielen na Europol. Teraz ďalší rečník. Pani Teresa Besero Jiménez, ďakujem. Chcela som pogratulovať vystupujúcim. Pani Degerman, tá panoráma, ktorú nám opísali, tak e, dosť som ostala znepokojená, pretože mm, nie sú tam veľké možnosti prevencie. Keď hovoríme o terorizme, ja obvykle hovorím a všetci ma poznajú, že rozprávam o obetiach terorizmu, o legislatíve, pomoci obetiam so všetkým tým, čo súvisí s ima a posteriori, ale to, ako najlepšie môžeme našim občanom pomôcť, je, aby tieto obete neboli. A teda tá prevencia je dôležitá. Ďalšia poslankyňa Monika Holmajer urobila správu o boji proti terorizmu. Ja si myslím, že v prípade, keď sa robí legislatíva alebo keď sa dávajú nástroje osobám, tak sú isté ťažkosti, pretože e, samozrejme to obmedzuje slobodu alebo vplýva to na slobodu, ktorá je sveta a ktorú chceme uchovať. Ale v niektorých prípadoch e, by sme nemali byť príliš naivní, pretože tú preven prevenciu nedosiahneme, keď hovoríte, že sme slepí a hluchí pri zbere údajov a ja som bola pred šiestimi alebo siedmimi rokmi som dostala hrozby od ETA a bolo veľmi zložité. Tá osoba, ktorá mi hrozila cez internet, aj telefonicky tu v Európskom parlamente, tak nebolo možné to dokázať. A tam sa hovorilo, že nikto sa toho počítača nedostal a tak ďalej. Bolo veľmi zložité dokázať cez tie prepojenia a tak ďalej, ako tá osoba ma poznala, ako e, ma mohla ohrozovať a tak ďalej. Až na základe toho sa táto osoba identifikovala a v Španielsku bol typifikovaný tento zločin, ale my máme 50 rokov skúsenosti boja proti terorizmu a vieme veľmi dobre, ako fungujú. Máme s nimi veľ, e, veľa skúseností. Žiaľ, aj na, druhej strane je to dobré, že Európa nemá toľko skúseností s terorizmom, ale všet, všetky firmy, telekomunikačné firmy by mali umožniť ľahší prístup k týmto údajom bez, údajom bez obmedzenia osobnej slobody. Potrebujeme tú prevenciu, potrebujeme aj viacej ďalších vecí. Hovorili ste o radikalizácii, že že väčšina prípadov a väčšina vecí, ktoré ste urobili, že to zlyhalo. Nemyslím si, že ten autor aktu v Manchesteri nemal, e, nebola osoba, ktorý nemal nejaké možnosti, však chodil na univerzitu a tak ďalej. Jeho rodičia mu dali tú príležitosť, aby to bol vychovaný, aby to bol normálny chlapec ako ktokoľvek iný, ale títo ľudia sa veľmi rýchlo radikalizujú, takže my sa stále obvinujeme, že je to naša vina, že títo ľudia e, nám e, kladú bomby a zabíjajú naše deti, ale ja si myslím, že to nie je správny postoj. Ja nie som radikálna, vôbec nie, ani preto, že by sa mne bolo stalo, alebo preto, že mi zabili brata, tak ja som tým teraz posadnutá. To nie je tak. My nikdy e, obete, španielské obete terorizmu sme nikdy neprebrali spravodlivosť do vlastných rúk, ale nesmieme byť naivní a to, čo je sme si tu vypočuli, je veľmi dôležitý. Tí, ktorí e, pracujú na tom, tak oni nám môžu lepšie povedať, ako aktívne konať a pôsobiť, aby sme zabranili ďalším takýmto teroristickým aktom, ktoré spôsobujú smrteľné obete. Next is uh, Natalie please. Teraz Natalie Griesbach, ďalšia rečnička. Ďakujem, hovorí Natalie Grisbeck. Ďakujem za vystúpenie tie rôzne diskusie, ktoré sme viedli aj včera a ktoré budú technicky a politicky e, zaujímavé a dôležité o tom, akým spôsobom zorganizovať stretnutia s kompetentnými komisármi. Potrebujeme štrukturovanú európsku spoluprácu, posilnenú spoluprácu, ako už povedali viacerí experti a panelisti aby sme jednak pracovali preventívne a ak by sa dalo aj vyhľadať počiatky radikalizácie. Mám zo pár malých otázok. Pozorne som si vypočula to, čo tu bolo povedané a veľa toho bolo povedané a skonštatované. ku kyberzločinu Viacerí panelisti hovorí, hovorili o kyberzločine a o bezpečnosti na nete a ja by som od nich chcela počuť, či si myslia, že by sme potrebovali ďalšiu x tú novú legislatívu, či je teda potrebná nová legislatíva, alebo, a ja si skôr myslím toto, že je to problém prostriedkov, pretože EÚ reviduje celú svoju stratégiu pre kyberzločin a bolo by dôležité počuť e, stanovisko a názor expertov. Druhá otázka veľmi rýchlo. Neustále sa hovorí o výmene údajov, je to stále v novinách. Je to veľmi dôležitý prvok, ale ja by som sa pani Veronik Degerman spýtala, ktorá hovorila veľmi rozsiahla o tomto aspekte. Výmena informácií sa robí. Máme celú masu informácií, ale tiež sme zaznamenali prázdne miesta atentátov. Veľmi často autory sú známi. Veľmi často sú v Európe, nie mimo. A ja by som chcela presnejšiu odpoveď o prekážkach Je to problém so zdieľaním informácií medzi štátmi, alebo je tam problém e, ich zdieľať v sieti, alebo je to nedostatok personálu, prostriedkov, zdrojov. Vo Francúzsku, v mojej krajine, sme ponechali bokom niektoré aspekty, ktoré nám umožnili mať veľmi presné informácie zo štvrti, bol to taký systém blízkosti práce v teréne, ktorý umožňoval sledovať fenomén naozaj zblízka. E, rada by som poznala vaše stanovisko. Nebudem sa vrácať k tým zahraničným bojovníkom, je ich teraz čím ďalej, tým menej, ale možno e, vám položím aj potom písomne nejakú otázku. A akých je teda menej, ale aj ako proti ním bojujeme. Ďakujem. Thank you. Thank you very much, Natalie. Ďakujem veľmi pekne, Natali. Viacerí návštevníci sa k nám pridali počas uplynulých minút. <clears throat> Ak sa chcete usadiť, nech sa páči, ak si chcete sadnúť. A jeden z návštevníkov je Timothy Karku, ktorého chcem srdečne privítať. Vítaj späť vo výbore. You're not going to be allowed to speak or interrupt me, but, <laughs> but it's really... Nebudeš môcť rečniť alebo ma prerušiť, ale radi ťa vidíme a vítaj medzi nami. Teraz pani Winberg. Tak so mycket. E, ok, tak. Ďakujem veľmi pekne. E, ja sa chcem takisto poďakovať za informácie, ktoré sme dnes zostali. Aj keď ja osobne si nemyslím, že by sme sa boli dozvedeli niečo veľmi nové o radikalizácii a boji s ňou. Ale to sú skutočne tragické, že e, máme tak e, málo tak e, málo uh, účastníkov poločka našich stradiel je neobsadená. Keď si zoberiete, že máme takmer každý mesiac nejaké uh, nejaké útoky, nejaké atentáty, tak si, som si myslela, že budeme mať viac záujmu a prejaví sa to teda aj na účasti. Je to smutné. E, to, čo sme zažili za posledné roky v Európe, toto je tiež dôvodom pre E, teroristov, pre, pre náraz teda tých teroristov a, a džihadistov. A e, internet e, samozrejme je tiež veľmi dôležitý, pritom nie je to dlhý proces, pretože sa môže veľmi rýchlo stať, že sa ľudia radikalizujú a E, čo sa týka tej prevencie, toho, tej profilaxie, áno, máme tu už zo pár rokov také odstrašujúce tresty, e, ktoré by mali, ktoré by mali e, tých iných tým iným zabraniť, aby sa radikalizovali a takisto aj občanov, keď čo sa môže stať, napríklad keď sa niekto vráti potom z takého výcviku alebo niečoho obdobného, tak by mal strátiť zmeniť svoje občanstvo napríklad, alebo národnosť. Napríklad existuje 23 tisíc potenciálnych džihadistov len v mojej krajine. No dobre, ako môžete takýchto, tak, takýto, takýto veľký počet ľudí odraga, odradikalizovať, tak povediať. No dobre, tak mm, v každom prípade e, by bolo v podstate lepšie, aby sme hneď na začiatku sa, snažili, sa snažili toto podchytiť a potom v tom pokračovať. Toto by mohlo byť riešenie. Ďakujem. Kali? Neviem, aký je protokol pre cudzích členov, ale môžeme urobiť výnimku. Takže ďalšia rečnička. Grazie, grazie Presidente. Io devo dire che ho ascoltato... Áno, ďakujem, ďakujem pán predsedajúci. Ja mám veľký záujem na tom, čo sa tu dnes hovorilo. Chcela by som sa poďakovať našim host, dnešným hostom za informácie, ktoré sme si vypočuli. Ja osobne stále hovorím o tom a som o tom skutočne presvedčená, že uh, opatrenia proti terorizmu sa môžu robiť len v istej spolupráci, a to spolupráci medzi tajnými službami jednotlivých krajín, medzi tými orgánmi e, činnými v trestnom konaní, medzi justičnými orgánmi rôznych krajín. A e, už bolo upozornené tiež samozrejme na to, že tá spolupráca medzi prokurátormi už viedla k istým, k istým pozitívnym výsledkom a Myslím si, že takto jednoducho musíme postupovať, keď chceme, keď chceme um, bojovať s terorizmom. Ja pochádzam z Talianska, priamo zo Sicílie, zo Sicílie a jedna časť mojej krajiny um, už pochopila, že proti organizovanému zločinu, nočinu, aj proti mafii, keď chcete bojovať s týmito, uh, s týmito príznakmi, tak jednoducho musíte veľmi úzko spolupracovať. Toto, je, toto má zásadnú zásadný význam a preto si myslím, že toto bola veľmi zaujímavá diskusia, ktorú sme viedli včera. To bola interoperabilita medzi databankami a toto si myslím, že je absolútne zásadné, ale rada by som si od našich hostí vypočula, ako, čo si myslia o následovnom. Uh, táto interoperabilita by mohla umožniť, že by sme mali prístup k informáciám, ktoré by mohli prispieť k tomu, že teroristické akt, e, teroristickým aktom by sa mohlo zabrániť. Niektoré e, náš, v niektorých našich krajinách boli e, vykonávané teroristické akty, akty ktoré osobami, ktoré už predtým boli nejakým spôsobom viditeľná, alebo sa zviditeľnili. Eh, niekde, v niektorých iných krajinách napríklad eh, ich už poznali eh, s týmto príznakom a keby sa zverejnili a zosiťovali tieto databázy, tak by sme, myslím, v budúcnosti mohli takýmto útokom zabrániť. No a tá prevencia, tá profilaxia má dočinenia tiež s tým, že sa tejto téme venuje príslušná pozornosť, tak aby sa rýchlo vedelo zistiť kto sa radikalizuje, kde sa radikalizuje napríklad pre všetkým vo vezení. Mm keď sa napríklad ľudia vysúvajú alebo vytlačajú na okraj spoločnosti a oni potrebujú potom nejakú príslušnosť. Oni sa skutočne chcú integrovať niekam a týmto ponúknú taký skutočný integračný proces eh, späť do spoločnosti. Na to ale sú potrebné investície, eh, personál takisto. Eh, vo Francúzsku sa už urobili niektoré kroky s tými, s bojovníkmi, ktorí sa vrátili násilí napríklad. A ja by som sa chcela dozvedieť, či sú nejaké, nejaké e, skúsenosti s opatreniami napríklad pre e, mladiství, ktorí sa radikalizovali alebo v rámci tej odradikalizácie, alebo ako možno rozpoznať e, také prvé príznaky tej radikalizácie a ako možno e, vôbec zasiahnuť. Ja osobne som toho názoru a určite sú tu rôzne názory. A, ja osobne teda som toho názoru, že eh, v že, že či je to vôbec možné, aby sa ľudia odradikalizovali vo vezení e, vo výkone trestu odnetia slobody. Či, e, či nie skutočne treba vypracovať nejaké cieľené, cieľené riešenie. Tých ľudí nie je možno e, izolovať, pretože pokiaľ budú izolovaní, tak sa budú radikalizovať ešte intenzívnejšie. A preto mi dovolte požiadať našich hostí, mi odpovedali. Áno, Katrina. Ja by som e, chcel takisto e, chcel e, nasmerovať jednu otázku na pani Degerman. Mm, a tu by som sa mm, pripojil k tomu, čo povedala pani Klinajte práve pred chvíľou. My my sme si tiež e, vypočuli včera niečo od Eurojustu, keď sa uh, tí bojovníci vrátili z jednotlivých krajín a vy ste hovorili, že máte s Eurojustom veľmi dobré, e, dobrú spoluprácu a od Europolu vlastne počúvate takisto, čo sa tam stalo, ale mohli by si nám povedať, aký, akú pridanú hodnotu to má, pokiaľ sa Eurojust vo svojich akciách spolupracuje s vami, kde presne je tá pridaná hodnota, ktorú nám to prináša, pretože ehm, tu by sme si radi vypočuli nejaké praktické príklady. Preto všetkým, keď ide o riešenia, ktoré stoja v súvislosti s tými zahraničnými bojovníkmi. E, Ďakujem. E, takže my sme diskutovali o faktoch a o skutočných analýzach, ktoré máme pred sebou a vypúčali sme si z rôznych perspektív od agentúr, ktoré na tom pracujú a vidím, že toto je najlepší počiatočný bod hovoriť o lepších krokoch vpred, pokiaľ ide o bezpečnosť e, v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Myslím si, že počnúť s týmto je veľmi dôležité, aby sme nevytvárali, nevzbudzovali dojem, že to robíme s cieľom e, docielenia 100% bezpečnosti a že toto je možné. Takže som veľmi šťastný, že nemecká ministerka ehm, vnútra, ale aj komisár King povedal, že 100% na bezpečnosť sa dosiahnuť nedá. To nie je možné. Musíme zlepšovať naše systémy, ale nemôžeme docieliť 100% bezpečnosť. To by takisto znamenalo, že v konečnom efekte že vlastne by neostali žiadne slobody, ale to je zároveň to, čo tu chceme obhajovať. Keď hovoríme o zahraničných bojovníkoch, myslím, že jedna vec, ktorú vidíme, je, že väčšina útočníkov sa narodili a boli vychovaní eh, v rámci členských štátov Európskej únie. A to jednoducho nemôžeme ignorovať. Možno by sme mali používať eh, rôznu terminológiu, ktorý, keď hovoríme o osobách, ktorí odcestujú do inej krajiny sveta, tam e, sa podrobia radikálnemu tréningu a potom sa vrátia do EÚ, pretože väčšina z nich je v rámci Európskej únie. Sú to občania EÚ, narodili sa tu, ak pani Wimberg, ktorá obviňovala parlament, že nebol prítomný v tejto prítomnej diskusii a teraz po svojom e, vstupe už odišla, takže keď ona hovorí, že títo zahraniční bojovníci už by nemali byť občanmi Európskej únie následne, tak ja si kladiem otázku, kde sa potom zastavíme, keď hovoríme o odoberaní občianstva Európskej únie od občanov Európskej únie. To je dosť uh, už taká závažná retorika a nemali by sme zachádzať do tejto oblasti eh, a prirovnávať to so situáciou ľudí, ktorí sem prídu a väčšina z nich tu vyrastala nie sú to um, samotári, sú tu jasné náznaky, že väčšina útočníkov neboli osamelí vlci, tak povediať, väčšina z nich bola súčasťou buď širšej organizácie, alebo boli radikalizovaní a kontaktovaní islamským štátom a ďalšími. Čiže hovoríme o ľuďoch, ktorí sú organizovaní, o osobách, ktoré sú organizované, alebo ktoré sú vtiahnuté do nejakej organizácie. Čiže je dôležité vidieť že existuje cesta, ako sa dostať do týchto organizácií a spôsob zbierania informácií. A vo všetkých týchto prípadoch sme už vopred mali informácie e, na strane bezpečnostných orgánov. Vždy existovali informácie, boli k dispozícii informácie o týchto útočníkoch v rámci systémov. A vo väčšine situácií išlo buď o problém výmeny týchto informácií, a to sme spomenuli, to sme spomínali často, ale dokonca ešte častejšie išlo iba o problém neaktivity, že jednoducho neboli aktivity po tom, čo boli dostupné tieto informácie, pretože nebola spolupráca medzi policajnými orgánmi alebo e, justičnými orgánmi medzi, teda v rámci členských štátov EÚ alebo s tretími krajinami, alebo jednoducho pretože nebolo dostatok financií, nebolo dostatok vyškoleného personálu, nebolo dostatok skutočnej spolupráce a organizácie eh, v rámci spoločných vyšetrovacích tímov Europolu a Eurojustu, kde ešte dnes sa dá povedať, že tieto nie sú nasadzované pre protiteroristické opatrenia a naozaj by sme lepšie mohli využiť tieto spoločné vyšetrovacie týmy. A teraz nasledujeme aj otázka. Pred troma týždňami na predchádzajúcom zasadnutí výboru LIBE sme mali prezentáciu dôležitej štúdie nezávislého eh, experta pre bezpečnosť a experta z Price Waterhouse Cooper, ktorý povedal, že nemáme problém s nepostačujúcou legislatívou alebo opatreniami. Máme problém, že opatrenia, ktoré sme prijali, a sú ich stovky od, 9, od 11. septembra, nie sú riadne využívané a nám máme naozaj problém máme v tom, že nie sú implementované v každodennej práci bezpečnostných orgánov Čiže otázka je, ako lepšie využiť, čo už máme k dispozícii aj na európskej úrovni. Či už je to legislatíva, opatrenia alebo aj inštitúcie, napríklad Europol a Eurojust a ich spoločné vyšetrovacie týmy. A ako získať lepšie finančné prostriedky, ako zabezpečiť lepšie financovanie tohto celého. Mňa by naozaj zaujímalo, či vy vidíte nejakú možnosť lepšie zlúčiť zdroje, ktoré máme v týchto inštitúciách, aby spolupráca sa diala e, v širšom kontexte a nie len v menších skupinách, ktoré vlastne sú potom iba príkladmi, ale nie sú realitou e, každodennej práce v Európskej únii. Ďakujem. Monika Holmajer. Áno, zričná vďaka, pán predseda. Ja Chcem povedať, že mám predsa len ten dojem, že za posledné 2-3 roky sa tá spolupráca v rámci Európskej únie značne e, zmen, zmenila. Je určite veľmi dôležité pokiaľ, keď sme mali nejaký problém, že niektoré členské štáty sa nepodielali vôbec na výmene dát, že tu boli vlastne členské štáty, ktoré to robia veľmi E, zriedka. Toto má vlastne dočinenia s dôverou medzi sebou a s tým národným povedomím v rámci bezpečnostných otázok alebo s tým vedomím, že pokiaľ by sa niečo odovzdalo, tak to bude mať medzinárodný dopad. Ale e, ja by som e, sa chcela opýtať následovné práve v súvisle s tým, čo som si vypočula. E, na, impe, na sme povedali, a pán kolega Albrecht to povedal, že atentát z Manchestra bol známy. Bolo teda známe, že niekto, kto sa radikalizoval, vyzval pričom sa vedelo, že tá rodina sa radikalizovala. Ja teraz nechcem sa vôbec nejako, nejako tu žalovať, alebo čo ja viem, že keď pokiaľ sa niekto ešte niekto, e, pokiaľ ešte niekto nevystupoval v rámci nejakého trestného stíhania, tak ho nemôžno uväzniť ani na, e, nemôžno ho ani zadržať 24 e, hodín, ale ja viem, že na, na 24 hodinové sledovanie nejakej osoby je potrebný v Nemecku 40 dodržiavať policajtov a dodržiava, je potrebné dodržiavať pritom určité zákony. Takže ja to môžem vlastne popísať z mojej vlastnej praxe, z mojej vlastnej pra, e, praxe a práce, že pokiaľ chcete niekoho 24 hodín, e, každý, 7 dní týždni e, sledovať, tak je na to potrebných 40 osôb. Toto je skutočne nie také jednoduché. A jednoducho je potrebné si tu vystaviť tú, tú faktúru, takže je to obmedzujúce. Ale preto by som sa chcela veľmi rada opýtať, za za prvé, stále eh, sa stále sa stáva a stále častejšie, že takéto osoby sa neobjavia na tom zozname podozrivých osob, pretože pokiaľ takýto niekto letí cez Nemecko, tak sa vôbec nevie o tom, že tento, ktorý je považovaný za podozrivého už vo Veľkej Británii, že teraz tento podozrivý sa pohybuje po, nemecky, po Nemecku. Takže je potrebné, že mať tak teraz skutočne doplňa tuto, tento zoznam, aby členské štáty vedeli, že no už povedzme si, že takýto, nie, takto niekto sa tu pohybuje a bol už identifikovaný, alebo teda je niečím podozrivý. Takže e, aj ten scenár, e, o ktorom som predtým hovorila, kde vám chýba podpora takýchto aby sa takéto osoby mohli skutočne adekvátne sledovať, aby sa v budúcnosti im nepodarilo e, páchať takéto atentáty, pretože e, pokiaľ by tu boli nejaké detaily v každodennej práci, takže čo vám chýba, alebo ešte povedané, čo, vám, čo potrebujete, aby ste veľmi konkrétne mohli ľahšie sledovať takéto osoby a aby sa znemožnili atentáty takéhoto druhu. Ďakujem. Thank you very much, Monika. Um, Ďakujem, Monika. Máme delegáciu amerického kongresu, takže chcem všetkých srdečne privítať. We have two, two speakers left. Uh, Ešte máme dvoch rečníkov, než by sme požiadali kolegov, aby, uh, kolegov, aby zareagovali Takže nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem. Ja poslúcham tyhle debaty tady už. Čúvam tieto diskusie už dlho a rád by som prispel niečím iným. Tu sa hovorí o tom, že sa informácie nemenia. Nevymenia, nevymieňajú sa kriminálne informácie. Europol, čo má tú databázu, tie údaje neplynuli predovšetkým z Veľkej Británie informácie tajných služieb, aj tie plynú a vymieňajú sa, normálne fungujú. V Hágu v holandských e, spravodajských služieb je spôsob, ako sa dajú bezpečne vymeniť takéto informácie medzi členskými štátmi a terorizmus a boj proti nemu. To je otázka tajných služieb predovšetkým. A ja si myslím, že tu tajné služby robia obrovskú prácu. My sa dozvieme obvykle o tých atentátoch, ktoré sa naozaj stali, ale celá séria atentátov sa nestane teroristických útokov. A radikalizácia Monika hovorili 40 ľudí je na sledovanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale čo ty odposluchy? posluchy? zaistenie čísel, s ktorými sa komunikuje, zaistenie údajov. Jedného radikála, aby ste ho mali naozaj 100% pod kontrolou, bude musieť e, naozaj nad ním dohliadať asi 70-80 ľudí a na území EÚ sa hovorí o stovkách radikálov. Dokážete si predstaviť, aké množstvo policajnej techniky, policistov je potrebné na sledovanie takéhoto človeka, možno teraz provokatívna otázka. Škoda, že Jan Albrecht odišiel e, ako by som na ňo mieril. My tu stále niekoho kritizujeme. Áno, je tam, len sa tam schováva. No dobre. My tu stále niekoho kritizujeme že dotyčný. Ja som hovoril o tebe, hovorí rečník, e, to je mierené na teba. My tu stále hovoríme, že máme brániť určité práva, ale tajné služby mi v súčasnosti povedia, oni podľa súčasných zákonov by nemohli alebo nemali vyťahovať informácie o teroristoch a o ich pohybe tri roky dozadu. A ako tie tajné služby majú zistiť, s kým sa ten človek schádzal? A, a teda nad tým sa treba naozaj bez emócií a ideologických vecí zamyslieť, kde je tá hranica, kde tie tajné služby môžu zasiahnuť do toho súkromia alebo policajti a kde nemôžu. My s Terezou často presadzujeme obeti teroristických činov alebo kriminality ale problém je ten, obeti sú dôsledok, ale my musíme urobiť maximum, aby obeti neboli. Máme tu predstaviteľov Frontexu. Ako je možné, že vieme, že vieme o tom, akým spôsobom sú prepravovaní, že 17 tisíc ľudí sa denne pohybuje smerom od Strednej Afriky k Líbii my ich máme na satelitoch, vidíme lode, ako sa prepravujú a ako to, že ich nezastavíme. Ako je možné, že e, tými loďami nechávame plynúť tých ľudí, ktorí už sú zradikalizovaní a ktorí pochádzajú z niektorých teroristických táborov. A posledná vec. Ak niekto robí ochranu vonkajších hraníc ako Gréci, keď každému, ktorý prešiel te, cez ten kontrolný bod, eh, kde mu vystavili dokument eh, a kde mohlo byť hociaké meno, ja som sa mohol uh, volať Osama bin Laden a mohol som sa narodiť 1. januára 2015 a naozaj síce vyzerám mlado, ale toho 1. januára 2015 som sa naozaj nenarodil ale my tu môžeme hovoriť o čomkoľvek, o radikalizácii, ale jednoducho s tým nič neurobíme. Line, thin... Ďakujem, je to tenká modrá čiara, nie je tenká červená čiara. Tenká červená čiara je niečo iné, len si to overujem. A na záver pán Donšan e, z AFETu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda o spolupráci je naozaj zúfale, keď počúvame stále, že musíme viacej spolupracovať, viacej spolupracovať, viacej spolupracovať. Samozrejme, že treba viacej spolupracovať, ale to už existuje, samozrejme. A samozrejme, že všetko sa nerealizuje vo verejnom bruselskom e, priestore. Hovoríme o boji proti terorizmu. Existujú organizmy, ktoré každodenne a intenzívne spolupracujú a e, neprestali spracovať kvôli posledným atentátom. Už viac ako 15 rokov existujú jednotky viacerých európskych štátov, ktoré plynulo a pravidelne spolupracujú. Ja nepoznám jednu jedinú informačnú európsku službu, ktorá by nezdielala informáciu, ktorá by ohrozila E, partnerov členských štátov, tak treba prestať s tými fantazami. Áno, viacej spolupráce a viacej plynulosti a tak ďalej, ale veľmi často to menej funguje vo vnútri krajiny ako medzi krajinami. V rámci mnohých vyšetrovaní v, súčasnosti tie problémy, ktoré boli, tak pochádzajú z toho, že nedošlo k presunu informácií v rámci jednej krajiny, než v rámci európskeho priestoru. To je k tej spolupráci. Po druhé, A tiež ma prekvapuje, že tí kolegovia, ktorí sú veľmi škrupulózni pri ochrane práva postupov a procedúr, tak sa tvária ako keby nechápali, že práve v oblasti výmeny informácií, ale to je, že tam treba rešpektovať určité postupy a procedúry. A nemôžeme predsa všetko hádzať do jedného vreca bez postupu, bez procedúry, bez dôvery. A to predsa nemôže zázračne fungovať. Máme tri rozmery, ktoré musíme brať do úvahy. Informačné služby, policajné služby a e, e, spravodlivosť súdy. A tieto veci nemôžeme vymeniť, to nie je tá istá práca, to nie sú tu isté postupy a teda oni nemajú rovnaké informácie, a nemôžeme od všetkých týchto štruktúr žiadať, že dajú všetko do jedného vreca a že to bude tak zázrakom fungovať. Ja sa teším, že pani prokurátorka povedala, že existuje dobrá spolupráca s Eurojustom a že im dala veľmi cennú pomoc. Policajné jednotky určite povedali, že Euro, by, e, Europol zohráva významnú úlohu a že je to veľmi dobrá platforma spolupráce a tajné služby logicky nie sú na verejnom mieste, ale to neznamená, že by nespolupracovali, ale Europol nie je platformou spolupráce tajných služieb. To je iná dimenzia s inými postupmi, inými informáciami, iným spôsobom zberu informácií. Aj toto som chcel urobiť ako komentár a dve presnejšie otázky na pani prokurátorku, ktorá urobila vynikajúce expoze teroristom a jednotlivým typológiám hrozieb, ktoré ste spomenuli, aj k tomu, čo povedal pán Albrecht. Um, keď sa hovorí o tom izolovanom uh, teroristovi alebo samotárovi, ten modus operandi môže byť viacej alebo menej sofistikovaný alebo uh, spontánny ale nemyslím si, že by sme mali príklady teroristických aktov, kde by nedošlo v inom či v niektorej tej etape prípravy v nejakej spolupráce, či už pri logistike, príprave a tak ďalej. Takže ten koncept toho samotára izolovaného mi príde ako dosť relatívny a ďalší bod, ktorý je možno viacej franko-francúzsky problém. Vzhľadom na rozsah hrozby, ako sa rozširuje na celom francúzskom území, ale aj európskom území. Máme viacero tisícok individuí, ktorých sa to týka. Či v tej súdnej oblasti si myslíte, že ten model, ktorý veľa centralizuje, vy predstavujete Národný súd pre boj proti terorizmu, či si myslíte, že tá centralizácia je podľa vás pridanou hodnotou, vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré sa získavajú na centrálnej úrovni? Alebo uvažujete o určitej decentralizácii, aby e, sme boli čo najbližšie k tomu terénu? Thank you very much and thank you to... Ďakujem a ďakujem všetkým kolegom, ktorí prispeli. Neočakával som toľko príspevkov do diskusie, keď sme začali tak tu nebolo toľko kolegov, pretože sme začali neobvykle o druhej hodine, ale teší ma, že všetci sa vyjadrili, pretože zjavne toto je zámer nášho výboru a je dobré, že toľko kolegov, toľko členov bolo aktívnych. Takže ďakujem e, všetkým rečníkom, e, teda stimulovali ste tieto otázky a nemáte teraz príliš veľa času, príliš do detajlov odpovedať na tieto otázky, takže ja by som navrhol, keďže už e, sme dovršili čas pre ďalšiu časť zasadnutia, takže navrhujem, aby každý z vás, viem, že to bude ťažké, ale keby ste sa mohli vtesnať do 5 minút, aby ste zareagovali na tie hlavné témy otázok, ktoré tu zazneli a potom prípadne by ďalšie otázky mohli byť zodpovedané písomne, pretože bolo tu veľmi veľa konkrétnych otázok, takže ak by ste mohli zodpovedať otázky, ktoré boli položené priamo vám. To by bolo nápomocné. No a potom, teda, ako som povedal, bolo by dobre, keby ste to zvládli v rámci 5 minút. Ak niektorá z otázok nebola zodpovedaná, dajte mi vedieť a išli by sme, odpovedali by sme písomne. Nech sa páči. Takže ak sa dá zodpovedať písomne, tak tiež to môžem urobiť. Ďakujem za živú diskusiu. Vzdielanie informácií, pokiaľ ide o vývoj, ako to niektorí kolegovia spomenuli, za uplynulé tri roky videli sme veľké navýšenie prichádzajúcich informácií do Europolu. Keď to porovnáte s predchádzajúcim obdobím 2016 a prvým štvrť rokom 2017, máme navýšenie informácií o terorizme o 32% máme 10 krát viac informácií do našej databázy. Takže máme tu veľa vstupov do našej databázy. Čiže vidím tu rozdiely, vidím nové informácie. Takže mali by sme nielen eh, zbierať informácie, ale aj prepájať informácie a Europol je správnym miestom na prepájanie informácií Takže spomenul som ten centrálny prístup. Máme centrálu a chceme spustiť nové formy spolupráce, spoločný styčný tím. Máme tam 12 členov, ktorí zasielajú e, vyšetrovacích úradníkov e, vo svojho útvaru do Europolu a diskutujú a vymieňajú si informácie o vyšetrovaných prípadoch. Čiže ide o prípravu. Interoperabilita bola spomenutá často. To je z dobrého dôvodu. Budujeme systémy z určitých dôvodov, ale neuvedomujeme si, že by sme to mali aj využívať, aby sme e, čelili e, problémom. Čiže otázka interoperability e, umožňuje zosúľadiť členské štáty, akým spôsobom dať informácie na správne miesto. Jeden z dôvodov, prečo nie sú dostupné informácie, je, že ich nezasielajú do e, dátového systému Europolu. Tie systémy sú tam z jedného dôvodu, ale všetkých zlúčiť to nie je dobré, ale možno ich poprepájať, aby orgány činné v trestnom konaní mali možnosť e, mať prístup k týmto informáciám. Nové zákony, už to bolo spomenuté, kolega asi k tomu tiež niečo povie, pokiaľ ide o šifrovanie a zachovávanie údajov, Takže tu musíme sa zlepšiť, ak chceme systém zadných dvier, e, to ja nepodporujem, ale možnosť pre orgány presadzovania práva, aby súdnym spôsobom mali riadny vstup, aby získali informácie v priebehu vyšetrovania, to je čosi, čo by sme mali zabezpečiť a v tomto okamihu to ešte tak nie je, čiže šifrovanie a zachovávanie údajov spôsobujú veľké problémy aj pre prokurátorov v tejto oblasti, ak chceme kontrolovať, monitorovať, sledovať ľudí, ak chceme zabezpečiť, že budeme schopní mať dohľad, tak by sme mali vyriešiť aj problémy v tejto oblasti ECTC, sa netýka len ISIS alebo džihadistov, zamariavame sa na všetky e, formy terorizmu a e, takisto poskytneme prehľad, e, pokiaľ ide o iné oblasti. V našej 6-mesačnej správe varujeme pred pravicovým terorizmom, ale vidíte aj v krajinách ako v Grécku. Aj ľavicový extrémizmus narastá, ale úprimne povedané, z tých vyše 80 operácií, ktoré podporujeme v rámci ACTC, väčšina z nich sa týka džihadistických teroristov v tejto oblasti. Preventívne opatrenia, súhlasím, že to je dôležité. Europol sa týmto až tak nezaoberá, pokiaľ ide o rasizmus v policajných zložkách, tiež e, nesúhlasím, ale súhlasím, že je to e, dôležité, čo musíme teda vniesť do policajných zložiek. Objektívne sa zameriavame na všetky formy informácií. Čo by sme mohli urobiť viac? Viac využívať existujúce nástroje ako Europol a Eurojust. Vidím tu pozitívny e, vývoj, ale mali by sme urobiť viac E, spolupráca so spravodajskými službami. Ja, mám, ja pochádzam so spravodajskými službami, myslím, že je tu dôležitá úloha pre spravodajské služby, ale je tu, e, sú tu dve stránky mince, orgány Číne v trestnom konaní a spravodajské služby. Nikdy nemôžu byť spolu, ale musia si byť blízke. Ak je tu to poradie medzi týmito aktivitami, tak tu musí byť prepojenie medzi nimi pri výmene, v oblasti výmeny informácií, inak by to nefungovalo. Čiže z môjho pohľadu ja si myslím, že je tu ešte priestor pre vylepšenie e, v spolupráci medzi spravodajskými službami a Europolom v Hágu. Myslím, že už skoro vypršal môj čas, takže na záver zahraniční bojovníci množstvo informácií, ktoré prichádza narastá, je ťažké rozlišovať. Takže tí už, ktorí sú e, vo vašej krajine, týchto kontrolovať, no a zároveň splňať normy. Toto je vlastne neustála výzva e, pre e, orgány presadzovania práva väčšinou a často sa to uberá správnym smerom, ale niekedy to nie je možné. Čiže toto je výzva, ktorú musíme zohľadniť, ale aj s podporou parlamentu si myslím, že sa uberáme správnym smerom, čo sa týka zdieľania informácií prostredníctvom Europol. Ďakujem veľmi pekne rečníkovi. Chodíte k nám pravidelne, čiže viaceré veci ešte môžeme vyriešiť pri vašej ďalšej návšteve. A teraz pán Šmit na 5 minút. Ja nochmals... Áno, ešte raz rečkám ďaká za túto možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí. Mnohé poznámky a otázky sa vzťahovali na oblasť terorizmu a preto tu môže byť relatívne stručný. Možno ešte e, tá otázka k prostriedkom a zákonom a čo by sme potrebovali práve v oblasti cyberkriminality, ale myslím, že pre iné, pre iné oblasti e, je to obdobné pre iné štáty. Účinné trestné stíhanie si vyžaduje určité prostriedky, určité predpoklady, je to výmena e, správ medzi e, jednotnými spravodajskými službami a štátmi. Je to ale samozrejme hlavne o medzinárodnú výmenu informácií medzi rôznymi inštitúciami. Okrem toho majú orgány trestné E, činnosť trestnom stíhaní, e, či majú správne, v rukách správne nástroje na to, aby mohli viesť tú správnu komunikáciu, aby mali, e, aby mali programy na rozšifrovanie zašifrovaných správ napríklad. Okrem toho e, osobné, osobné obsadenie alebo personálne obsadenie, ktoré e, je potrebné pre takéto činnosti a potom samozrejme je potrebné naďalej, naďalej rozvíjať a vyvíjať e, programy. A veľmi dôležitý bod, ktorý, o ktorom sa tu tiež už hovorilo, to je oblasť prevencia. Čo sa týka práve tejto oblasti, je to tzv. technická prevencia, ktorá e, by mala vlastne zabrániť takým veľmi bezstarostným užívateľom, e, aby ponechávali svoje e, kľúče alebo svoje podpisy nejako voľne. A, takže na tejto, v tejto oblasti máme predovšetkým v osvete obyvateľstva tiež ešte mnohé čo urobiť. A okrem toho, nestačí len hovoriť o tom, že také niečo e, existuje, ale musíme mať spoločnú zodpovednosť za to, aby sme tento problém riešili. Predovšetkým to musí byť dôvera v tie zúčastnené orgány. To je dôležité a bez toho to nebude, nebude možné zrealizovať. Možno ešte v ďalšom bode, ako ďaleko to môžeme nejako zdokumentovať, že cybercrime je eh, takisto počinný v oblasti terorizmu. To znamená, že musíme to mm, nejako eh, zabraniť, teda, aby sa medzi sebou chránili. Takže my vidíme skutočne eh, organičné v trestnom stíhaní, ktoré poskytujú aj spoločenskú voľnosť a, a proste nemá, ani neexistuje spoločenská vola na to, aby sa niektoré kriminálne počiny objasnili. A my sa, my sa v niektorých krajinách, v niektorých oblastiach e, stále nachádzame ešte v takom cvičnom období, ako keby. Čo sa týka terorizmu, e, spolkový kriminálny úrad, tomu je práve táto výmena skúseností známa, alebo teda ten zoznam podozrivých osôb. je tu aj o tému diskriminácie, nie ide tu len o terorizmus, ale aj o ďalšie záležitosti. My sme sa pokúšali toto v na, ukotviť v našej policajnej a, a ďalšej trestnoprávnej teda agende, ale musím povedať, že to, čo sa deje aj e, každý deň a čo sa pokúšame presadiť do každodenného života, toto tu nemáme, tu, tu nemá diskriminácia vlastne žiadne miesto. A možno ešte záverom týchto pár slov k mojej, e, k mojej prednáške a ďakujem vám za pozornosť. And thank you, Mr. Schmidt. There not many questions on... Ďakujem. Nebolo veľa otázok o počítačovej e, zločineckej činnosti, ale keďže je tu veľký rád otázok, teda veľké spektrum otázok, ktoré tu zazneli, tak snáď budete môcť e, odpovedať na budúce. A na záver 5 minút. No- Ďakujem za početné témy, ktoré boli nadnesené v e, mnohých otázkach. Nebudem môcť na všetky odpovedať Úvodom niečo k pomoci obetiam. Áno, je to jedna z rozhodujúcich tém. Áno, obete terorizmu. Treba sa o ne starať a venovať. A my e, vo Francúzsku, hovorím za Francúzsko, od 13. novembra od atentátov to bola pre nás vlastne taká prvá skúsenosť masívneho zabíjania s veľkým počtom obetí. Odtedy sa urobilo veľa práce na národnej úrovni, došlo k mobilizácii viacerých ministerstiev, e, súdnych orgánov a oni sa tiež venujú tejto starostlivosti. A teraz máme celý mechanizmus e, či systém, ktorý e, sa určite vylepšil a venujeme sa, pomáhame a odškodňujeme obete a tento systém je oveľa účinnejší a ja sa tomu teším, lebo je to naozaj veľmi dôležitá časť a my si to uvedomujeme. Pokiaľ ide o vzdielanie informácií, to je naozaj široká otázka. Poznámky pána Danžana. Áno, samozrejme je viacero úrovní. Dochádza k vzdielaniu informácií tajných služieb. Ja nie som súčasťou tajných služieb, ale áno, dochádza k významnému vzdelaniu a postupovaniu informácií v tomto spoločenstve tajom, eh, tajných služieb v EÚ. To, či Europol a databáza dostáva svoje údaje a ja bojujem dlhé roky, aby eh, trestné orgány alebo súdne orgány eh, činné v trestnom konaní a tak ďalej a, a poskytovali a postupovali informácie Europolu, pretože veľmi často národné orgány boli veľmi žiarlivé na svoje orgány a dokonca ich nechceli zdieľať ani na národnej úrovni a potom ich, alebo či ich vôbec postupovať na európsku úroveň. Ale ja si myslím, že tento reflex sme už stratili a zaznamenali sme pokrok. Súdne, operatívne informácie sa zdieľajú na koordinačných stretnutiach v Eurojuste. Taká malá poznámka. E, úniky do tlače vo Francúzsku to bol skutočný problém. A v prípade Manchestra aj tam boli ťažkosti a britská policia sa určite musela nahnevať. Vo Francúzsku spolupráca hlavne s našimi belgickými priateľmi Parížský súd a Belgický súd, to, to vyzerá ako keby to bol jeden jediný súd. Taká je dobrá spolupráca, ale tá spolupráca bola podkopaná, pretože po atentátoch boli úniky hlavne vo francúzskej tlači, ktoré ohrozili vyšetrovanie, takže tiež je potrebné, aby došlo aj k zabezpečeniu takýchto údajov a aj tlač musí byť zodpovedná. Samozrejme, treba občanov informovať, ale nemôžeme ohrozovať vyšetrovanie. To je taká malá poznámka. Takže to zdieľanie informácií sa musí robiť samozrejme s dôverou. Tajné služby musia ochraňovať, obraňovať svoje vyšetrovacie techniky a samozrejme musia ochraňovať zahraničné zdroje. Tiež treba rozlišovať tri úrovne na jednej strane je boj proti radikalizácii, to je tá prvá úroveň. To sa netýka tajných služieb. No, môže sa ich to týkať z tej súdnej časti nepriamo a tam treba popracovať na prevencii radikalizácie. V európskych krajinách sa pripravilo viacero programov a zdieľanie dobrých skúseností A tie dobré skúsenosti treba naozaj využívať. Je sieťa, de, sieť detekcie e, rizikovej populácie a potom je potrebné, aby tajné služby dohliadali tie individuá, ktoré sú považované za nebezpečné, za individuá, ktoré sú už radikalizované a na tých treba dávať pozor. A to zdravý rozum ho- hovorí a to, čo povedala pani Holmajer, je jasné, že fyzický dohľad 24 e, hodín denne, 7 dní v týždni je nemožný, pretože sú naozaj tisícky a tisícky individuí, ktoré sú identifikované nebezpečné, ale ich e, e, môžeme naozaj vysledovať len tým, že budeme kontrolovať ich telekomunikácie, telefonické komunikácie, a tam sa dostávame k šifrovaniu a pre tajné služby je to naozaj obrovský problém, pretože pretože nemôžu e, odpočúvať e, telefóny a odchádz, ostáva im teba len, teda len kyberinfiltrácia, to sa tiež ťažko robí a teda ostáva im len e, osobné sledovanie, ale tam je potrebný dostatok personálu, takže keď nemôžeme ani súdne niekoho neutralizovať, keďže neurobil e, urobil žiadny trestný čin. My žijeme v právnom štáte a my nemôžeme neutralizovať a zadržavať e, niekoho len vtedy, keď e, vykonal nejaký trestný čin či prečin. A my sme tu ale na tej nižšej úrovni a to je práca tajných služieb a oni majú naozaj veľmi ťažkú úlohu práve kvôli šifrovaniu údajov. A to je ten rozhodujúci problém, ak niekedy ak e, dochádza k tým bielým, bielým miestam v práci tajných služieb, tak je to preto, že oni skutočne nemôžu e, urobiť viacej, pretože sa stávajú, ako som povedala, hluchí a slepí, pretože nemôžu preniknúť do tých sietí nebezpečných ľudí, ktorí e, fungujú, ktorí sú čím ďalej tým sofistikovanejší. Takže sa vraciame k šifrovaniu komunikácie, potom e, súdne zadržanie osôb. Samozrejme, e, niekto môže byť zadržaný jedine vtedy, keď niečo spáchal. V našich krajinách aplikujeme medzinárodné a európske normy a myslím, že máme veľmi dobrý legislatívny arzenál, ktorý nám umožňuje odpovedať alebo riešiť všetky situácie, či už je to s e, asociáciou zločincov, teroristov, či už ide o e, trestné činy financovania terorizmu alebo apologie terorizmu a tak ďalej. Máme celú typifikáciu trestných činov, ktoré e, tento arzenál nám umožňuje konať k súdnej organizácii. E, vo Francúzsku sme sa rozhodli pre centralizovaný boj proti terorizmu. Ja si myslím, že je to vynikajúca vec a tešíme sa z toho, pretože je potrebné informácie centralizovať a potrebujeme sa naozaj veľmi, veľmi špecifikovať tí, ktorí bojujú proti terorizmu, keď napríklad vymieňame skúsenosti z Federálneho súdu z Karlsruhe, tak my si neuvedomujeme, aké ich ťažkosti majú, pretože vyšetrovania prebiehajú v jednotlivých ich krajinách a majú to zložité. Takže ja som za centralizáciu boja proti terorizmu na súdnej úrovni a vo Francúzsku sa z toho tešíme. A otázka zdieľania informácií medzi tajnými službami a súdnymi orgánmi. Samozrejme, v každej krajine to funguje inak, súvisí to s tradíciami a súvisí to s ich systémami, ale vo Francúzsku tajné služby a e, súdne, súdnictvo boli oddelené, ale v súčasnosti zdieľame oveľa viacej informácií a vedieme oveľa intenzívnejší dialog. Pán predseda, vy ste chceli, aby som sa konkrétne vyjadrila k úlohe Eurojustu. Mohla by som spomenúť veľa príkladov, ale možno by som uviedla len prípad individua, ktorý bol súčasťou komanda 13. novembra, tiež bol implikovaný v bruselských atentátoch a dokonca aj v prípade atentátu v Talise e, jedna osoba bola zadržaná, pretože e, poskytovala falošné doklady. Bolo to v rámci belgického vyšatrovania, ale bolo potrebné prediskutovať s nemeckými orgánmi, či e, odstúpia od e, súdenia a vyšetrovania v Nemecku a vďaka Eurojustu a vďaka národným predstaviteľom, hoci dialog bol na ovod aj zložitý, tak sa nám veľmi účene podarilo medzi Nemeckom, Belgickom a Francúzskom vymeniť informácie a dohodnúť sa, že bolo legitimnejšie a lepšie, aby sme toto individuum zadržali v našich e, vyšetrovaniach, pretože bol implikovaný v atentátoch z 13. novembra a teda, že bolo legitimnejšie ho súdiť vo Francúzsku. To je jeden z príkladov spolupráce cez Eurojust a tam Eurojust bol skutočne tým sprostredkovateľom a on e, umožnil tú plynulú výmenu informácií. Áno, samozrejme, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tie vynikajúce príspevky našich troch rečníkov a ďakujem vám, že ste k nám prišli a ja takisto chcem poďakovať našim poslancom za vynikajúcu diskusiu. Môžem prejsť teda k ďalšej diskusii. My máme síce asi 30 minút oneskorenie. nechcem sa tým ďalším rečníkom spravniť, Začneme riaditeľom e, Frontexu, pánom Fabrice Ležery. E, Prepačte, práve sa e, rozprávať, myslím. <laughs> Dobre. Takéto to a diskusie samozrejme sú dôležité tiež na na výmenu skúseností a poznatkov. A, takže, pán Ležerik, môžete prísť dopredu. Tak fajn, kolegovia. Prejdeme hneď k druhej časti, to je prepojenie medzi ťažko organizovanou kriminalitou a terorizmom. Pán Ležery prichádza priamo z Frontextu a, pra, a myslím si, že sa bude venovať e, takýmto hraničným témam. Ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť v tento eh, útorkové, toto útorkové popoludnie. A keď nám venujete ďalej eh, vašu pozornosť, tak aj pokračovate ďalej v našom hearingu. Ďakujem, Fabri, eh, som rád, že ste k nám prišli na tieto špecifické otázky a preto mi dovolte, aby som aj hneď odovzdal slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, vážení, vážení poslanci, ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma dnes pozvali a budem hovoriť z pohľadu manažmentu hraníc a správy hraníc. A chcem vám vysvetliť, ako ako pracujeme s týmto prepojením. To znamená, že to prepojenie medzi organizovaným zločinom a terorizmom. Toto a toto prepojenie medzi ťažkým a organizovaným zločinom a terorizmom ako takým. Takže najskôr mi dovolte poskytnúť vám určitý prehľad o tom mandáte Európskej agentúry pre a, pre hra, vnútorné a vonkajšie hranice a morské hranice máme vlastne e, takú úplnú bezpečnostnú, bezpečnostnú agentúru, pardon, e, architektúru v agentúre. My už máme teraz príležitosť oficiálne sa zapojiť do boja e, s organizovaným zločinom, cezhraničným zločinom a takisto do boja s teroristickými aktivitami, ktoré sú prepojené s takými aktivitami na hraniciach, toto je aj preto, lebo agentúra sa zaoberá tiež policajnou spoluprácou, samozrejme v spolupráci s Europolom, ale so všetkými uh, policajnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom stíhaní v členských štátoch. Máme mandát na to, aby sme mohli zbierať osobné údaje v spojení uh, s takýmito podozrivými osoby poč- uh, vo všetkých našich členských štátoch Um, už minulý rok sme um, jednoducho mali určité výhody práve z takýchto, uh, v takýchto uh, súhrnov. Boli to vlastne, bola to vlastne spolupráca medzi Europolom a Frontexom a tá spolupráca prispela k tomu, aby sa trestne stíhaní ľudia a pašeráci, aby sa teda uh, zatýkali to je taká mm, zásadná agenda našej agentúry. E, tu mi dovolte tiež povedať, že my ako Frontex, teda vtedy Frontex a dnes je to vlastne Európska agentúra pre ochranu vnútorných a vonkajších hraníc, my hovoríme o, takých rôznych e, indikátoroch rizika v spolupráci s Europolom, s komisiou, s ďalšími e, členskými štátmi sme prispeli k tomu, že sa vytvorili také e, rizikové indikátory pre jednotlivé hranice a potenciálne, tak aby sa potenciálne e, odkryli tie zásadné rizika. Dobre, ja som vám chcel poskytnúť taký prehľad o oblasti pôsobnosti našej činnosti vo Frontex sme, a teraz e, bývali v bývalom Frontex, a teda teraz na našej agentúre, my tu bojujeme s určitými rizikami pre všetkým, čo sa týka organizovaného zločinu a terorizmu. Naša e, metodika, e, tá sa, na tej sa teraz práve pracuje a viac, a zanedlho teda, bude obsahovať určité aspekty aspekty aj pre všetkým pre maritimnú oblasť. To znamená, že my uh, máme v názve našej agentúry aj uh, ostrahu pobrežia. To znamená, že musíme mať viac prepojenia, viac, uh, viac náplnia na tú európsku stratégiu ochrany morských hraníc a ochrany pobrežia. No, a teraz um, vám môžem povedať niečo na niečo k tým prebiehajúcim aktivitám, najskôr napríklad hotspoty v Grécku a, a v Taliansku. To sú také naše pravidelné aktivity. Tu momentálne pracujeme na tom, aby sme nasadili do toho 900, 900 um, príslušníkov policajného zboru a v Taliansku okolo 300, takže tieto hotspoty. Mm, tu agentúra prispela následovným, respektíve sledovala následujúci cieľ. A to je 100%, eh, eh, eh, registrácia neregulárnych migrantov, ktorí prichádzajú do jednotlivých členských štátov. My skutočne prispievame k tomu, aby sa zlepšil management identity, aby sa objavovali falšované dokumenty. My sme tu nasadili množstvo personálu a podporujeme členské štáty pri ich bezpečnostných kontrolách a takisto pokiaľ toto nejakým spôsobom prepájajú s SIS. Takisto chceme odkrývať podozrivé prípady alebo prípady, ktoré by e, e, sa venovali potom kontrolám e, v druhej linii. To je vlastne to, čo naši kolegovia z Europolu tiež robia. Teraz by som sa chcela venovať trošku osobným dátam. The implementation Začali sme s implementáciou tzv. PETA projektu. Je to projekt osobné údaje pre analýzu rizika. Začali sme so zberom osobných údajov v Taliansku v priebehu našich, oper, našej operácie zvanej Poseidon. Toto sa týka všetkých aktivít na vonkajších hraniciach Grécko, Španielsko a všade inde. Boli sme schopní podeliť sa o viac ako 2000 informačných balíkov s Europolom bez pozitívnej spätnej väzby zo strany Europolu ako aj členských štátov, čiže cieľ je v roku 2016 identifikovať trestnú činnosť týkajúcu sa irregulárnych migrantov, pašovanie ľudí, obchodovanie s ľudskými bytostiami. V priebehu roku 2017 a na základe nášho nového mandátu, ktorý rozšíril možnosť pre agentúru získavať osobné, zbierať osobné údaje za účelom trestného vyšetrovania, vyšetrovania trestnej činnosti, ako aj za účelom manažmentu migrácie, sme začali rozširovať tento zber za účelom pokryť nový rozsah pôsobnosti nášho mandátu, čiže vrátanie boja proti terorizmu. Dostali sme zelenú od Európskeho úradníka pre ochranu údajov. Tešíme sa na e, novú spoluprácu s Eurojustom, čo je zakotvené v nariadení a máme prebiehajúce technické pracovné skupiny medzi Frontexom a Eurojustom, aby sme vyvinuli, aby sme ďalej rozvíjali tieto kanály v roku 2018 eh, očakávame, že budeme schopní využívať nový mandát na zber osobných údajov za účelom eh, manažmentu, alebo teda riadenia migrácie a to bude mať aj pozitívny dopad na boj, alebo povedzme na zlepšenie riadenia identifikácie predovšetkým na hraničných prechodoch a teda v oblasti irregulárnej migrácie. E, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, už som spomenul, boli sme požiadaní, aby sme prispeli k spoločným ukazovateľom rizik Frontex. E, takisto šíril, rozšíril tieto ukazovatele spoločných rizik do všetkých členských štátov, čiže môžu byť využité na miestach prechodu hraníc, čiže tam, kde e, cestujúci prekračujú hranice buď na vstupe alebo na výstupe, tam, kde legálni cestujúci prekračujú hranice. Toto bol prvý krok zacielený na zahraničných bojovníkov. Agentúra teraz takisto rozvinula akúsi príručku, ktorá môže byť upravená alebo použitá aj pre iné aktivity na hotspotoch, pretože osoby na hraničných prechodoch sú iní ako obyvateľstvo, takže musíme kontrolovať tie hospody. Ale skrátka cieľ je šíriť pohraničníkom tieto informácie a ich prekladať. Čiže sme to preložili do tých prioritných jazykov Európskej únie, ako aj do jazykov, ktoré sú relevantné pre krajiny západného Balkánu a krajiny východného partnerstva. Hlavným cieľom je robiť prierezové kontroly osob, osôb, e, pokiaľ ide o informácie v databáze, ak už sú známi ako zahraniční bojovníci, e, alebo teda cieľ je takisto odhaliť tých, ktorí ešte nie sú známi ako zahraniční bojovníci. Nemusím ani hovoriť, že na to, aby sme mali efektívne riadenie na vonkajšej hranici, tak je potreba optimalizovanej optimalizovaného využívania databázy a mať ehm, prístup k interoperabilnej databáze. Chcem sa poďakovať teraz e, tomuto výboru, pretože som sa dozvedel, že pred niekoľkými dňami bola vypracovaná správa, ktorá obsahovala odporúčania poskytnúť právne možnosti Európskej hraničnej a pobrežnej agentúre, takže aj za toto sa chcem výboru poďakovať. Toto uľahčí implementáciu integrovaného riadenia hraníc, čo je tiež súčasťou mandátu agentúry, čiže zlučovať eh, pohraničnú policiu, nech už sa nazýva akokoľvek v členských štátov, pohraničnú stráž, e, riadnu políciu, e, colné orgány, e, orgány presadzovania práva, pobrežnú hliadku a tak ďalej za účelom výmeny informácií, ktorá je dostupná pre bežné aktivity kontroly hraníc. A tiež chcem povedať v tomto kontexte, že Frontex sa stále viac a viac zapája do tzv. strategických priorít Impact, o ktorých rozhoduje Rada ale tu ide o policajnú spoluprácu, organizovanú a koordinovanú medzi členskými štátmi a Frontex, a tým už vlastne skončím. Frontex zameral svoje záujmy na strelné zbranie a obchodovanie so zbraniami, okrem iných oblastí, ktoré zdieľajú s colnými orgánmi. Takže tu by som skončil tým, že poviem, že na vonkajších hraniciach jednoznačne ako Európska hraničná a pobrežná agentúra, ale ako národné orgány, e, pokiaľ ide o kontrolu hraníc, môžeme prispieť a musíme prispieť e, k boju proti e, zločineckým organizáciám a terorizmu. Vonkajšia hranica Európskej únie musí byť považovaná za filter, cez ktorý prechádzajú rôzne e, hrozby pre bezpečnosti, musia byť odhalené, aby sa zaistila vnútorná oblasť e, slobody, spravodlivosti v Európskej únii. Ďakujem za vašu pozornosť a ja samozrejme som pripravený odpovedať na vaše otázky, ak nejaké tu zaznejú. Ďakujem. Teraz prepojenie medzi organizovaným zločinom, obchodovanie s drogami terorizmus pán eh, Jose Luis Olivera. Môžete prísť sem, alebo môžete rečniť tam, kde ste, je to na vás. Ste spokojní tam, kde ste. Je to webstream, cez webstream, takže môžete ostať sedieť, kde ste. Takže nech sa páči a prosím všetkých rečníkov, aby sa držali 10 minút, pretože nasleduje dôležitý hearing následne na toto zasadnutie.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 Pán Olivera je riaditeľom Sitko a bude hovoriť o skúsenosti z Španielska, o prepojení medzi organizovaným zločinom, obchodovaním s drogami a terorizmom. You're very welcome, Mr. Olivera, and, um... Takže pán Olivera, nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Buenas tardes, señor presidente. Dobre po obede, pán predseda. Ďakujem za pozvanie zo strany výboru LIBE. Som Jose Luis Olivera. Som riaditeľom vyšetrovacieho centra boja proti terorizmu a organizovaného zločinu Ministerstva vnútra Španielského kráľovstva. Skôr, než budem hovoriť o zložitej situácii, o tom, o do akej miery také zložité fenomény ako terorizmus a organizované zločiny sú prepojené a do akej úrovne, tak by som uviedol tento problém. V októbri 2014 sa uh, uh, dekretom 873-2014 eh, schválilo vytvorenie eh, vyšetrovacieho centra proti terorizmu. I sú to dva centra proti organizovanému zločinu a koordinované centrum CNCA. A je to tiež proti organizovanému zločinu môj ako je logické, má dve divízie. Skrátka sitko organizovaný zločin, jedna zložka a druhá antiteroristická. Sú to skutočne avangardné jednotky boja. Poprvýkrát na celosvetovej úrovni vychádzal z mm, inovatívnej štruktúry a rozšíril svoju spoluprácu, koordináciu a odpoveď na viacnásobné hrozby. Došlo k zmene paradigiem aj v našej krajine, aj vo väčšine e, susedných krajinách, kde teroristické skupiny vytvorili e, rôzne skupiny z ideologického dôvodu a sa líšili od teroristických skupín, ktoré veľmi často majú kontakt s organizovaným zločinom alebo s bežnou kriminalitou. To znamenalo zmenu módusu operandy a tak tajná policajné služby sa museli prispôsobiť. Od roku 2001 z, od m, mm, atentátu 11. septembra v USA a 11. marca e, v Madride a Toča, tak to prepojenie spolu s analýzou teroristických aktov na celosvetovej úrovni a vzhľadom aj na sociálny profil a, e, delikventov potvrdili túto novú situáciu, Vzhľadom na túto novú situáciu e, sme sa dostali do roku 2014 a tam sa prijalo politické rozhodnutie vytvoriť e, sitko, aby sme lepšie mohli sledovať to prepojenie medzi organizovaným zločinom a terorizmom. Stratégie sitka sa venovali nielen týmto dvom oblastiam, ale aj ich neustálemu prekrývaniu teroristickej oblasti Španielsko mnohé desaťročia trpelo nacionalistickým terorizmom a tým pádom sme mali profesionálne skúsenosti a bezpečnostné jednotky skutočne excelentné a tým pádom sme mali možno, sme boli pripravení e, účinnejšie čeliť islamistickým terorizmom. Dlho sa diskutovalo o prepojení oboch fenoménov hoci v niečom sú rozdielne, treba pripomenúť, že e, pokiaľ ide o teroristi, ide o politické veci a pokiaľ ide o organizovaný zločin, tak sú tam predovšetkým ekonomické dôvody. Ale sú tam určité spoločné fenomény, ktoré môžu slúžiť obom zložkám dosiahnuť ich ciele. tí, ktorí potvrdzujú, že máme dva úplne rozdielne fenomény, tak ja by som len uviedol. V procese globalizácie logistické prepojenie, financovanie, ako aj personálne a nebolo by účinnejšie čeli tejto novej hrozbe a nediskutovať len o tom, že či sú alebo nie sú odlišné. Určite e, by sme takýmto spôsobom sa základným problémom um, mohli lepšie venovať. Niektoré z odpovedí na tieto otázky sme vytvorili v sitko a náš systém fungovania a obe zložky sa prepojili, aby sme detekovali eventuálne styčné plochy oboch fenoménov. A tak nám to umožnilo mať novú víziu a nový pohľad na túto problematiku a rovnako aj nové vyšetrovacie línie, ktoré sú inovatívnejšie od prepojenia dvoch databáz sa detekovalo asi 400 prepojení medzi osobami, ktoré obchodovali e, s drogami, prali špinavé peniaze a s džihadistickým terorizmom. Jedna zo zásadných e, silných stránok sitko je e, táto. Uvidíme to na slajdoch príjem, integrovanie a analýza disponibilnej strategickej informácie v boji proti akémukoľvek druhu terorizmu, organizovaného zločinu a nasilného radikalizmu. Diktovanie, determinovanie a stanovovanie e, koordinačných e, kritérií operatívnych jednotiek bezpečnostných zložiek štátu vypracovávať výročné správy o situácii s organizovaným zločinom, s terorizmom a s e, násilnou radikalizáciou v Španielsku a aké sú hrozby navrhovať národné stratégie proti organizovanému zločinu terorizmu a neustále ich aktualizovať, koordinovať. Rád by som zdôraznil vytvorenie koordinačného centra informácií o radikalizácii a Národného strategického plánu na boj proti radikalizácii. Jednou z akčných línií, ktorou prichádza kampaň Stop radikalizmus, je vytvorenie informačného centra. Táto iniciatíva sa snažila pokryť potreby informácií sociálnych sektorov, teda tých oblastí, kde sa začali ľudia radikalizovať. E, k tomuto procesu dochádza veľmi rýchlo a vo veľmi obmedzených vrstvách. Obvykle sú to len rodiny príslušníci a veľmi blízki priatelia si uvedomia, že dochádza k takémuto niečomu. Informácie získané od akéhokoľvek občana cez túto iniciatívu sú k dispozícii 24 hodín denne, každý deň. A e, informácie získavame cez bezplatný telefón číslo 900, aj cez aplikáciu Alert Cops alebo e, cez internet. Začali sme fungovať v decembri 2015 a už doteraz máme 3500 telefonátov. Podľa rozvinutých protokolov informácie, ktoré získavame a postupujeme ich bezpečnostným jednotkám, to je jedna z hlavných akcií SITKO a tá má sa zabezpečiť, že, či informácie, ktoré sa získavajú, či súvisí nejakým spôsobom priamo s vyšetrovaním, ktoré sa vedie. Plán boja proti násilnej radikalizácii to je jeden zo strategických nástrojov. Národný strategický plán je architektúrou ministerstva, koordinuje ho ministerstvo vnútra a hlavne sitko a má e, pôsobiť predbežne a má dohliadať nad tými kolektívami alebo nad tými zložkami spoločnosti, ktoré e, by sa mohli eventuálne radikalizovať. zachytávajú celý proces radikalizácie, alebo snažia sa o to a poznanie nástroja umožňuje lepšiu znalosť ďalších fenoménov. A bereme do úvahy aj také aspekty a fenomény, ktoré sa chápu ako tie, ktoré podnecujú radikalizáciu. Tieto faktory E, potom uľahčujú integrovanie sa do teroristických jednotiek. A teraz niekoľko skúseností e, zo Španielska. V Španielsku sú prítomní ľudia, ktorí e, sú jednak džihadisti alebo majú s nimi kontakt. Je zložité to dokázať, pretože to vedia veľmi schopne utajovať. Keď som hovoril o prepojeniach, snažili sme sa o logistickú podporu a veľmi často títo fungujú vďaka falošným dokumentom a majú logistickú podporu a majú aj financie získané z obchodovania s drogami. Prepojenie medzi týmito činnosťami v Španielsku to sa robí hlavne v Katalánsku, vo Valencii, v Seute a Melii. Mešity e, sú e, tými najčastejšími miestami, kde džihadisti zachytávajú ľudia, aby ich radikalizovali. Medzi týmito dvomi fenoménami e, sú tam väčšinou občania marockého, e, pôvodu. Zatiaľ ešte nemáme jasné dôkazy o to, že by teroristické skupiny systematicky spolupracovali e, so skupinami organizovaného zločinu. Môžeme skonštatovať, že sú dva typy zásadného prepojenia medzi týmito e, dvomi tými typami kriminalitami. Jednak e, predstavitelia organizovaného zločinu, ktorí získavajú logistiku, napríklad nákupom zbraní alebo spoluprácou s falošnými, e, vďaka falošným dokumentom. Vnútorné prepojenie e, teroristických skupín e, dochádza hlavne pri financovaní, kde sú to členovia organizácie, či už vedúci alebo operatívni ktorí robia také aktivity, ako je obchodovanie s drogami. Tam došlo k praniu špinavých peňazí a z toho sa financovali teroristické akty. A teraz by som vám rád predstavil niektoré akcie, ktoré jasne poukazujú na prepojenie medzi organizovaným zločinom a terorizmom. Prepojenie medzi týmito dvomi fenoménmi e, sú jasné už od 11. septembra v USA. Viacerí sírsky občania boli e, v Španielsku vyšetrovaní a odsúdení v rámci operácie Ďatla. Niektorí e, boli odsúdení za obchodovanie s diamantami, s devizami alebo kvôli krádeži dokumentov. v, na základe atentátov v Madride 11. marca 2004, kedy, kde došlo k 192 mŕtvým, bolo zranených 1858 e, ľudí a viacerí predstavitelia tejto operatívnej jednotky e, pracovali zároveň aj, ale získavali financie z obchodovania z hašišu a tie využili potom na nákup e, výbušnín. Chcel som spomenúť ešte ďalšie 4 či, 4 či 5 operácií, ale keďže nie je dostatok času, tak by som uzavrel a buď, samozrejme som pripravený vám odpovedať. Thank you very much, Mr. Oliveira. And, um... Ďakujem, pán Olivera, <clears throat> za váš príspevok. Teraz má slovo pani Ute Stiegel, ktorá je zodpovedná za organizovaný zločin a drogovú politiku. A povie nám niečo o ilegálnom obchodovaní so strálnymi zbraňami. A ešte raz môžete prísť sem alebo hovoriť tam, kde ste. Thank you very much. I will stay here if that... Ostanem tu, ak s tým súhlasíte. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste pozvali komisiu na toto vypočutie. Dovolte mi povedať niekoľko slov o tom, čo komisia robí, pokiaľ ide o terorizmus a ako je to prepojené na organizovaný zločin a boj proti obchodovaniu so strelnými zbraniami. V podstate si v plnej miere uvedomujeme, že musíme uzavrieť možný priestor pre teroristov a zločincov, aby mohli e, páchať trestné činy. Prevencia sa tu spomína ako aj práca na boji proti radikalizácii je jednou z najurgentnejších priorít a hlavných víziev. Dovolte mi na úvod povedať niečo k prebiehajúcej práci v komisii. Nedávno sme prijali niekoľko legislatívnych aktov, naraz, teda, ktoré až budú implementované v členských štátoch, tak posilnia našu spoločnú e, reakciu na terorizmus. Poprvé smernica o boji proti, terorizmus, proti terorizmu, e, ktorá kriminalizuje tréning a cestovanie na účely terorizmu a financovanie takýchto aktivít. Posilňujeme pravidlá o praní špinavých peňazí a sťažujeme e, ilegálne pašovanie e, hotovosti. Takže ide tu o predplatné kreditné karty a skutočné meny e, pre teroristické účely. Potom revízia smernice o strelných zbraniach, o ktorej veľmi dobre viete. Ale presunieme najnebezpečnejšie vojenské strelné zbranie zo širšieho obehu, aby bolo ťažšie nadobudnúť a vlastniť nebezpečné zbranie, k tomu sa ešte neskôr vrátim. Takisto sme posilnili naše vonkajšie hranice, o tom už sme počuli rečníka predo mnou. Revízia šengenského hraničného kodexu na zlepšenie bezpečnosti na vonkajšej hranici Európskej únie umožní systematické kontroly všetkých cestujúcich vrátane držiteľov európskych pasov, ktorí vstupujú do šengenskej oblasti. Smernica o PNR bola prijatá minulý rok, čo uľahčí odhaliť pohyb zahraničných teroristických bojovníkov, o čom sme už počuli. Takisto sme navrhli e, systém vstupu a výstupu a pokiaľ ide o európsky cestovný, informačný a povolovací systém, ako aj e, italianské hotspoty, teda host, hostov, hostujúcich e, styčných dôstojníkov. Ale musíme zájsť ešte ďalej. Nedávne teroristické útoky poukázali na urgentnú potrebu, aby inter, informačné systémy boli interoperabilné a už sme aj o tomto hovorili. V súčasnosti sú tu slepé miesta, kde podozriví z terorizmu môžu byť zaznamenávaní a zapracovaní do databázy. E, dosiahnutie interoperability informačných systémov pre bezpečnosť a riadenie hraníc zabezpečí, aby e, hraničné úrady, imigrační e, úradníci a súdne orgány a pohraničiari mali všetky dôležité a potrebné informácie k dispozícii zdieľanie informácií o zahraničných teroristických bojovníkov, to zvýši bezpečnosť našich občanov takisto. A to pomôže v rámci prevencie pri <clears throat> zastavení radikalizácie. Preto Európska únia, a teda už tá sieť bola spomenutá, sieť pre zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorá bola založená v roku 2011 a e, funguje na lokálnej úrovni. Externá rovina, externý rozmer. Tu vítame súčasné prístupy malského predsedníctva a úsilia zachytiť implementáciu záverov Rady z roku 2015 o boji proti terorizmu. Vstup do platnosti a aplikácia nového nariadenia od, o Europole od 1. maja 2017 takisto poskytuje nové príležitosti pre spoluprácu. Uzatváranie priestoru, kde teroristi, zložinci a počítačoví zločinci môžu fungovať, takže aj internet je kľúčovým nástrojom pri boji proti radikalizácii. Viacerí spáchateľov, ktorí páchali útoky počas uplynulých rokov e, sa podrobili rapidnému procesu radikalizácie, ktorý bol zrýchlený a umožnený e, teroristickým obsahom online. Preto Európska únia spustila e, internetové fórum EU v roku 2015, aby sa podchytila propaganda online a takisto sme založili Európsku Internet Reference Unit v Europoli Niektoré z najväčších internetových spoločností sa zaviazali e, k rozvíjaniu databáze, databázy o hashes, takže elektronicky budú označené obsahy, ktoré sú podozrivé z propagandy a bude sa brániť tomu, aby boli ripostované. Internet sa takisto v zvýšenej miere využíva ako trh na nákup strelných zbraní cezhraničnom rozmere. Preto Európska únia vo všeobecnosti a najmä komisia sa intenzívne zapájajú do boja proti obchodovaniu so strelnými zbraniami. Európsky parlament a rada, ako som už spomenula, sa dohodli na revízii smernice o strelných zbraniach. Čiže sa uzatvárajú právne medzery, ktoré využívali zločinci, najmä teroristi. Toto bolo prioritou tejto revízie. Teraz keďže vo viacerých prípadoch napríklad v Mníchove, teda pri útokoch v Mníchove a v Paríži teroristi využívali, používali predovšetkým deaktivované alebo plynové zbranie, ktoré sa dali ľahko reaktivovať alebo modifikovať. Nová smernica zoberie do úvahy tieto problémy a tieto aspekty nielen tým, že za, zakáže civilistom e, používanie tých najnebezpečnejších semiautomatických strelných zbraní, ale tým, že sa bude vyžadovať registrácia a označovanie strelných zbraní, ktoré vlastnia zberatelia a múzea, deaktivovaných strelných zbraní a e, plynových e, signalizačných zbraní. Teraz sa zameriame na rozvíjanie harmonizovaných pravidiel a štandardov pre zlepšenú výmenu informácií medzi národnými orgánmi, pokiaľ ide o nadobudnutie alebo presun stranných braní, aby sa zabránilo modifikácii plynových signalizačných e, a mm, týchto zbraní. Takže toto je len e, predpokladom pre efektívny boj No proti obchodovaniu so strannými zbraniami. To nie je jediný prostriedok, existujú aj ďalšie. Komisia eh, docielila väčšinu z týchto akcií v rámci akčného plánu z roku 2015, takže išlo o lepšie, lepší spravodajský obraz o obchodovaní so zbraniami a o používaní výbušnín. No a pokiaľ ide o eh, odlišovanie od legálneho trhu a vyvíjanie analytických nástrojov na národnej a európskej úrovni. Ďalej správna koordinácia krokov súvisiacich s politickým cyklom Pozor, pozornosť sme venovali akciám v tejto oblasti, ktoré ešte neboli v plnej mere využité. No a sú tu nové hrozby, a treba zacieliť sa na boj proti obchodovaniu s ilegálnymi zbraniami. Európske agentúry ako Europol tu hrali kľúčovú úlohu na základe rýchleho a zrozumiteľnej implementácii analytického systému a na základe focal points pre strelné zbranie, ktoré pomáhajú členským štátom pri systematickom monitorovaní strelných zbraní. Komisár King nedávno zaslal list e, ministrom vnútra, aby ich e, podporil, aby zriadili národné focal points pre strelné zbranie, ktoré sú veľmi užitočné pre zhromažďovanie informácií, pre spravodajské služby a medzinárodnú spoluprácu. Veľa sa deje aj pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, predovšetkým s kritickými regiónmi ako <clears throat> Západný Balkán alebo Ukrajina, komisia už započala dialog s krajinami Blízkeho východu a Severnej Afriky, aby sa posúdilo riziko obchodovania so zbraniami z týchto krajín. Čiže vidíte, že prebieha veľa aktivít v tejto oblasti, aj teda na strane Európskej komisie na európskej úrovni a ja takisto rada neskôr odpoviem na otázky. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem vám. Teraz máme štvrtého a posledného rečníka. Ďakujem za vašu trpezlivosť, že ste si vypočuli celé vypočutie, celý hearing. Je tu pani Elena Rigači, ktorá je eh, tu v mene OSN. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len povzbudiť všetkých. Chcem sa poďakovať členom parlamentu, ktorí tu sedia až do konca. Takže to oceňujeme. Snažíme sa End it that much. I mean, we're So thank you so much uh, for the... Ďakujem za pozvánku uh, do tohto výboru. Moja prezentácia je PowerPointová. Možno, keby ste ju videli na obrazovkách. Každopádne budem stručne hovoriť o prehľade, o výzvach prepojenie medzi terorizmom a organizovaným zločinom a potom budem hovoriť o reakcii, e, e, pokiaľ ide o politiku a právnu reakciu a potom e, uvediem prácu, ktorú robí OSN, pokiaľ ide o právnu a technickú podporu členských štátov Takže ďalší bod je, je dôležité zamerať sa na organizovaný zločin, pokiaľ ide o spojitosť aj e, nad rámec hraníc jednotlivých regiónov. Takže som pozorne počúvala a teda zaujímavá práca, ktorá, ktorú robí Európska únia e, teda v Severnej Afrike a na Blízkom východe, pretože aj toto je oblasť, na ktorú sa musíme zamerieť, ak chceme riadne a efektívne reagovať na tieto hrozby. Ako viete, teroristická hrozba narastá počas uplynulých 15 rokov. Hrozba terorizmu je podporovaná narastajúcimi prepojeniami na organizovaný zločin. Toto prepojenie nemôžeme dať jednu definíciu tohto prepojenia tieto spojitosti. Nemôžeme to eh, zovšeobecňovať, je to veľmi, veľmi to závisí od kontextu, závisí to od krajiny a niekedy ide aj o čas, sa to mení od závislosti od času a príležitosti. Motory eh, kriminality sa líšia od eh, spúšťačov terorizmu Jedny sú orientované na zisk a druhé sú orientované politickými motiváciami, čiže sú tu dve odlišné skupiny. Vo väčšine prípadov sú tu výnimky. Jednou z nich je Taliban a Afganistan, kde, sa tie otázky, kde sú tie otázky navzájom prepojené, ale sú tu rôzne typológie týchto e, spojitostí v Európe. Ako povedal kolega zo Španielska, tie prepojenia sa týkajú podpory Ide o úlohu logistickej podpory, ktorú hrajú e, zločinecké organizácie. Ale sú tu iné oblasti, kde je toto prepojenie medzi zločinom a terorizmom. A to je prostredie teroristov v Európe. Keď sa na to pozrieme, tak zistíme, že väčšina teroristických útokov v Európe, v Londýne, v Nice, v Bruseli, v Berlíne a tak ďalej, že toto páchali jednotlivci, ktorí už mali záznam v trestnom registri a čas, viacerí z nich už e, mali e, trest odňatia slobody. Čiže toto je dôležitý element, keď e, sa venujeme tejto otázke. Potom sú tu ďalšie regióny, napríklad regióny, kde sú iné typológie prepojení skupiny ako Al-Qaida, E, zhromažďuje e, poplatky e, za obchodovanie s ilegálnymi tovarmi. V Iraku a Sýrii vieme o ISIS, ktorý využíva existujúce obchodné siete na predaj um, ropy. Čiže sú tu rôzne typológie. A keď sa pozrieme na tú spojitosť a na E, vypracovanie špecifické legislatívy, tak je to otázka týchto prepojení. Pokiaľ ide o OSN, tak sme vyvinuli niekoľko veľkých právnych rámcov. Požiadali sme naše členské štáty, aby podnikli celý rad opatrení. Viaceré z nich sú operatívneho charakteru a, týkajúce sa, a týkajú sa medzinárodnej spolupráce, o čom sme vlastne už diskutovali. Otázka prepojení je prioritou na agende um, ehm, OSN vlastne od roku 2014 uznesením 2595. To neznamená, že v minulosti sme neriešili tieto prepojenia niektorých kľúčových dokumentoch OSN, ako napríklad dohovor OSN o orga, nadnárodnom organizovanom zločine, tzv. Palermský dohovor. Takže ide tu o stratégiu OSN boja proti terorizmu z roku 2006. Čiže otázka týchto prepojení už bola zohľadnená, ale najmä v nariadení Bezpečnostnej rady 2195 z roku 2014 tu sa táto rezolúcia v plnej miere zameriava na tieto aspekty prepojenia medzi terorizmom a organizovaným zločinom. Uznesenie takisto vyzýva členské štáty, aby podnikli niekoľko opatrení vrátane posilnenia, zdieľania informácií um, hraničnej stráže, reakcií členských štátov a výzvy eh, OSN na podporu týchto úsilí. Niektorí z vás vedia, že UNODC pracuje na boji a na podpore členských štátov pri boji proti zločinu a terorizmu a chceme zohľadniť toto prepojenie medzi týmito dvoma oblastiami. V tejto oblasti máme niekoľko programov technickej pomoci, ktoré majú podporiť E, dohovory a protokoly a rezolúcie týkajúce sa tomu, no, aby sa zabezpečilo, že všetky naše členské štáty budú môcť aplikovať a, a harmonizovať svoje právne rámce, aby splnili tieto požiadavky. Takisto pracujeme na podpore opatrení, e, ktoré by mali e, efektívnejšie zohľadňovať systémy trestného práva. Napríklad počítačová kriminalita, poskytujeme technickú pomoc našim kolegom eh, v oblasti presadzovania práva. Pokiaľ ide o navrátilcov a zahraničných bojovníkov, toto je iná oblasť našej práce. Takisto pracujeme na podpore štátov pre posilnenie riadenia hraníc. Napríklad rozburávanie trestných sietí Takisto pracujeme na iniciatíve, ktorá už bola spomenutá. Ide o koordináciu medzi um, orgánmi presadzovania práva a spravodajskými orgánmi na národnej a medzinárodnej úrovni. A toto je mimoriadne dôležité, keď sa chceme zamerať na prepojenie medzi organizovaným zločinom a terorizmom. Čiže je to čosi, na čom by sme mali ďalej pracovať. Otázka ilegálnej výroby a obchodovania so strelnými zbraniami. Tu takisto pracujeme na prevencii tohto obchodovania, čo už vlastne spomenula kolegyňa z komisie. Je to jedna z dôležitých oblastí, kde zločinci a teroristi sú prepojení. Potom eh, riadenie teroristov v, väzniciach. Takže Ide tu o zabezpečenie toho, aby sa e, títo zločinci nespájali s bežnými zločincami, aby ich neradikalizovali. Takisto pracujeme na dohovore OSN boj proti korupcii na podporu krajín, aby sa zabezpečilo, že tieto opatrenia vykonajú colné orgány, orgány presadzovania práva. Takisto zabezpečujeme, aby ľudské práva boli zabezpečené, pretože aj toto je dôležité v našej činnosti, aby toto bolo respektované tak v rámci legislatívy, ktorú podporujeme, ako aj v rámci našho budovania kapacít a pomoci pri budovaní kapacít sa pozrieme do budúcnosti, na záver jedna oblasť, ktorá si bude vyžadovať <clears throat> väčšiu pozornosť, pokiaľ ide o otázku spojitosti, je posilnenie výskumu a analýzy. Toho nemáme dosť a no, nechápeme celkom tú otázku, keďže je to odlišné v rôznych regiónoch, čiže toto je oblasť, kde by sme mali robiť viac. Mali by sme sa koncentrovať na stratégiu, keď sa venujeme boju proti terorizmu, pretože tieto prepojenia existujú medzi terorizmom a zločinom. Čiže aj keď vlastne rozvíjame, vyvíjame programy, ktoré sú sa zamerané na boj proti terorizmu, tak vlastne by sme sa mali zamerať aj na prevenciu. Potom ďalšie posilnenie partnerstva, veľmi dobrého partnerstva, ktorý máme medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi, pokiaľ ide o prácu na tomto prepojení v rámci boja proti terorizmu, keď sa pozeráme na legislatívu, keď sa pozeráme na opatrenia, takisto musíme podporovať vzdelávanie tých, pokiaľ ide o agendu 2030 OSN a cieľa udržateľného rozvoja, nedostatok príležitosti, marginalizácia, nedostatok vzdelávania, toto všetko sú korene a spúšťače terorizmu. Ďakujem veľmi pekne. A na záver pán George Arabaziev, ktorý je e, z ministerstva vnútra eh, v Bulharsku, takže bude to riešiť z hľadiska, e, z pohľadu Bulharska.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 dovolte povedať niečo k tým snahám Bulharska v boji s terorizmom a organizovaným zločinom. Ide tu samozrejme tiež o rizika týkajúce sa bezpečnosti hraníc. Naše snahy v boji s terorizmom a organizovaným zločinom sa mm, E, teraz smerujú aj proti e, tým zločinom a trestným činom, ktoré predchádzajú týmto e, fenomenom, ako je napríklad obchod s falšovanými dokumentami, obchod so zbraniami, obchod s drogami. A v poslednom čase samozrejme tiež no, sú veľmi otvorené diskusie o tom, do akej miere terorizmus a ilegálna migrácia, ako aj kontrola na hraniciach e, súvisia. Toto je, myslím si, tiež normálne. Mm, musíme vidieť, že o to, aby sme, že tu ide o veľmi konkrétne osoby, aj keď e, to medzi, keď to vytvára veľa osôb, tak e, sú to osoby, ktoré prídu do Európskej únie a ktoré sú si Dobre, myslím si, že je dôležité načrtnúť tieto súvislosti a tú stávajúcu situáciu v Bulharsku. Uh, a totiž na pozadí toho, že chceme nájsť tú správnu balancu, správnu rovnováhu medzi tým želaním chrániť a, a teda pre, prevziať do Európy e, tie osoby, ktoré e, sú hodné ochrany a ohrozovania našich vonkajších hraníc, alebo e, ne, neprijať také osoby, ktoré by mohli byť e, v spojení s teroristickými, e, s osobami, ktoré páchajú teroristické útoky. Tieto ne, neprijať do Európy. Ako, ako viete, tieto časti hraníc sú najcitlivejšie v Európe. Ide o hranice s Tureckom a našou krajinou. Prechádzajú cesty, ktoré z spájajú Blízky východ a v našej krajine sú aj hraničné prechody, e, ktoré sú najvýznamnejšie ako Andreov za ďalšie viacej ako 500 tisíc osôb prechádza týmto hraničným prechodom a 250 tisíc vozidel rôzneho druhu v tomto migračnom toku Našim problémom je, keďže sme súčasťou tej stredomorskej cesty, napriek tomu, že balkánska cesta bola uzavretá, tak my sme samozrejme pripravení konať v prípade zhoršených podmienok, pretože nestála situácia na Blízkom východe môže spôsobiť navýšenie migračného toku a preto sledujeme tie tendencie zmeny ciest. Tie nebezpečenstva, rizikát, konflikty, náboženské či iné. Máme veľmi vysokú úroveň spolupráce s susednými krajinami, hlavne s Tureckom. Vymieňame si informácie a robíme všetko preto, aby sme zabranili ilegálnemu prechodu našich hraníc. Spolupracujeme aj v readmisii pre tie osoby, ktoré nelegálne prekročili naše hranice a ten proces prebieha niekoľko dní, dokonca len jeden jediný deň, takže máme veľmi dobré výsledky tohto tripartitného kontaktného centra v rámci policajnej spolupráce. Spolupráca medzi Bulharskom, Tureckom a Gréckom tie hraničné prechody, ktoré som už spomenul, to sú prvé kontaktné miesta tohto druhu v regióne a tie zabezpečujú výmenu informácií v reálnom čase medzi kolegami týchto krajín. A najčastejšie žiadosti sa týkajú ilegálnej emigrácie sme si vedomi tohto rizika a to, že tento imigračný tok, ktorý prišiel do Bulharska, že tento sa môže zneužiť e, na účely zahraničných bojovníkov, alebo že v tomto toku medzi týmito imigrantami môžu byť aj zahraniční bojovníci, ktorí sú tam kamuflaní, Vzhľadom na našu geografickú situáciu venujeme obrovskú pozornosť výmene informácií. Je to pre nás veľmi dôležité, aby členské štáty mali k dispozícii potrebné informácie o jednotlivých individuách Zároveň by som využil túto príležitosť, aby som zdôraznil, aké je bulharské stanovisko a síce, že je naliehavé prijať celoevropský prístup v rámci detekovania zahraničných bojovníkov a tento postup e, samozrejme musí brať do úvahy bezpečnostné potreby, ale aj osobné konkrétne okolnosti osoby a na druhej strane musí rešpektovať ich práva, ako aj právo na voľný pohyb v rámci EÚ. Bulharsko je tranzitnou krajinou. Na našom území sme skonštatovali nárast počtu osôb, ktoré zodpovedajú tým rizikovým profilom zahraničných bojovníkov, a vo väčšine prípadov títo majú európske dokumenty a sú teda štátni príslušníci európskych krajín. Hraničná polícia robí posilnenú kontrolu na vonkajších hraniciach aj na letiskách. Máme veľmi konkrétne inštrukcie pre eh, pohraničiarov, v súvislosti s profilmi jednotlivých individuí a s potrebnými ukazovateľmi v prípade, e, že tieto individuá sa zjavia na hraniciach, tak je povinná kontrola prostredníctvom informačného systému a využívajú sa všetky jeho funkcie, teda Všetky údaje e, dopravného charakteru a e, tieto sa skanujú. To znamená, osoby, individuá, ktoré by eventuálne sympatizovali s teroristickými skupinami, máme postupy aj v prípade príjmu informácií pre vstup a výstup cudzincov, ktorí majú kontakty e, s terorizmom alebo boli radikalizovaní. Samozrejme, všetka táto činnosť by nebola možná bez výmeny informácií v reálnom časi. V období 2009-2010 Bulharsko bolo vyhodnotené pre prístup do Schengenu a tak informačný systém Schengenu 2010 začal fungovať. Existuje kancelária e, v hlavnom meste, ktorá pracuje 7 dní v týždni a všetky funkcionality systému Schengen sú k dispozícii a ten graf, ktorý vidíte, tak ukazuje, ako tento systém funguje, ako je aktivovaný a vidíme tu nárast e, počtu vstupov do systému, údajov do systému, posilnená kontrola na bulharských hraniciach. Vzťah medzi e, riadením migračných tokov na hraniciach a bojom proti terorizmu zdôraznil potrebu zvýšenia interoperability medzi jednotlivými informačnými systémami. Kvôli svojej geografickej pozícii či situácii v Bulharsku je skutočne na tej kryžovatke alebo na tom kontakte medzi Európou a Blízkym východom napriek kontrolám, ktoré naďalej fungujú, aj na vnútorných hraniciach Bulharsko je súčasťou Schengenu, pretože potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť celej EÚ pri ochrane vonkajších hraníc, ale keďže oficiálne Bulharsko nie je súčasťou Schengenu, tak nemá Bulharsko prístup k vízovému šengenskému systému a zamestnanci, pohraničiari, pracujúci na hraniciach nemajú prístup ku kompletným informáciám štátnych príslušníkov tretich krajín a teda nemôžu dostatočne vyhodnotiť rizika. Bulharsko teda zvoraznilo túto, tento fakt ako vážny nedostatok v spolupráci, nedostatok prístupu k vízovému systému sa prejavuje na konkrétnej práci na hraniciach. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali prístup k vizovému systému. Ten pasívny prístup, ktorý požadujeme, je potrebný na to, aby sme mali potrebné informácie k eventuálnym vyšetrovaniam, ktoré vedieme v rámci prípravy našej krajiny na predsedníctvo EÚ od 1. januára budúceho roka by som vás rád informoval, že naše priority sledujú tie hlavné témy kontrola na hraniciach, vnútorná bezpečnosť, utečenci a bezpečnosť na hraniciach. Ďakujem. Thank you to all of our Ďakujem všetkým rečníkom, že ste si našli čas prispieť k téme prepojení medzi závažnej organizovanej trestnej činnosti a terorizmom. Ceníme si to teraz, máme už málo času pre otázky. Musíme skončiť o 17.30, pretože máme ďalší hearing. Čiže keby ste mohli rečniť naozaj len niekoľko minút, tak by to bolo dobré. Pani Sipo a pani Wimberg. Nevidím meno Monika. Keby ste sa obmedzili na niekoľko minút. Potom ešte kolega vzadu, vaše, vaš, vaša menovka hovorí rezervovaná. Okay, you'll, we'll find out. Okay, let's, um, so Brigitte, you're first, please. A couple of minutes. Prvý rečník, nech sa páči na pár minút. Musíme skončiť 17.30. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začnem poslednou rečníčkou tým, že poviem, posledným rečníkom tým, že poviem, že súhlasím že nie je pekné byť len polčasťou šengenskej oblasti. Myslím, že to je politické vyhlásenie je na čase, aby Bulharsko a Rumunsko bolo plnohodnotným členom Schengenu. No a myslím, že je to dobrý odkaz, ktorý ste prezentovali, že ste ochotní, že ste pripravení v príprave, e, že počet ľudí, ktorí prekročia hranicu sa zvýši, pretože toto je čosi, čo nám chýbalo počas uplynulých rokov od ostatných členských štátov. Mám konkrétnu otázku ohľadom tých zahraničných bojovníkov, ktorí predstierajú, že sú utečencami. Máte akékoľvek skúsenosti s tým, koľko by ich mohlo byť a zistili ste, ale, alebo objavili ste niektorých z nich počas uplynulých mesiacov medzi skupinou ľudí, ktorí prekročili hranice. Potom dve, tri otázky na pána Legery. Spomenuli ste, že kontrolou ľudí, ktorí prekračujú hranice, e, že sú tu ukazovatele rizika. Mohli by ste trošku to rozviesť? No a na základe týchto ukazovateľov rizika, čo vedie k tomu predpokladu, e, teda podozrivý prípad, podozrivá osoba, aby to bolo oznámené policii, čo k tomu vedie a deje sa to priamo e, alebo na hotspotoch. Potom posledná otázka. Začali sme s kontrolou v rámci nového šengenského kódexu a snažili sme sa preveriť naozaj každú osobu, ktorá prekračuje hranice čo viedlo k veľmi zložitým situáciám a veľmi by ma od vás zaujímalo, či si naozaj myslíte, že je pridaná hodnota v tom, aby sa naozaj kontrolovala každá jednotlivá osoba, vediac, že mnohí z teroristov už vlastne sa nachádzajú v našich krajinách, verúc do úvahy, a veľa členských štátoch štátov po tejto skúsenosti požiadalo o výnimky z tejto povinnosti mm, zbierať údaje o všetkých, čiže nakoľko je takéto pravidlo nápomocné. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Tak som för ordet och tak. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, za to, že mám slova. Ďakujem za informácie. No už ja viem, že Mm, je to samozrejme všetko dosť ťažké, ale tieto um, tá, takéto dohody medzi jednotnými členskými štátmi, len takto môžeme zastaviť ten ilegálny obchod so zbraniami a obchod s drogami, pretože toto je presne to, čo potrebujeme. Ale nie je predsa možné, aby e, sme mali nejaké interné kontroly v rámci šengenského priestoru, ale práve preto má Frontex mimoriadnú zodpovednosť pokiaľ nebudeme mať tieto interné, interné hraničné kontroly. A pán e, riaditeľ, výkon riaditeľ z Frontexu povedal, že Frontex to je viac menej filter, taký filter na vonkajších hraniciach Európskej únie, ale čo za zlý filter to je? pretože tu myslím teraz napríklad na olejový filter, treba pokiaľ, sa, e, pokiaľ tento e, nefunguje riadne, napríklad na lodi, tak už by ste sa dávno boli potopili. Ale napríklad pri e, tých hľadacích a záchranných akciách, nuž tu musíme najmenej 2 prostriedkov dať k dispozícii, tak aby sa kriminálne bandy a, a všetci ostatní, aby sme ich nejakým spôsobom odkryli. Ale e, pokiaľ to bude k dispozícii len pre no, tieto vyhľadávacie akcie, potom sa to nedá dobre zrealizovať, pretože e, napríklad niektorí, e, pretože tu máme niektorých majiteľov zbraní, ktorí sa nezúčastnili na, na teroristických e, činoch, ale toto sa týka hlavne tých legálnych vlastníkov zbraní, ale ilegálnych vlastníkov a tu sa dá asi dosť ťažko niečo urobiť. E, Katarina Tiniči, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem našim hosťom. Pristavila by som sa k téme prepojenia organizovaného zločinu a terorizmu podľa mňa je skôr funkčné prepojenie medzi tým, týmito fenoménmi. Súvisí to s ekonomickými záujmami organizovaného zločinu. Aj pani Holmajer, aj iní to zaznamenali, keď pracovali na smernici boja proti terorizmu a vyšetrovacie nástroje na organizovaný zločin sa dajú využívať aj pri terorizme podľa mňa terorizmus je podporovaný a zaznamenovali sme to v Taliansku, Španielsku, kde napríklad organizovaný zločin produkoval falšované doklady, ktoré potom teroristi používali, tak či ste venovali pozornosť tomuto aspektu tej funkčnosti prepojenia medzi organizovanými e, skupinami zločineckými a teroristami. Vieme, že tá výmena v súvislosti s obchodovaním so zbraniami sa robia veľmi často online a hlavne cez Darknet. A či jednotka pána Oliveru, či má skúsenosti a či sa venovali tomuto aspektu financovania terorizmu práve organizovaným zločinom. Legálne finančné e, toky, napríklad e, money transfer či iné možnosti transferu peňazí e, sa môžu potom zneužívať aj takým spôsobom, že potom financie sa použijú na financovanie terorizmu. A otázka je, či vy máte skúsenosti vo vašej práci s takýmto aspektom. Monica, please, Pán predseda, srdečná vďaka. Mám veľmi konkrétne otázky pre všetkým, čo sa týka rekrutovania expertov z Frontexu. Um, sú e, tie členské štáty potom také veľkorysé, aby povedali, že dobre, môžu uh, Eh, môžeme expertov do Frontextu, do Frontextu zamestnať, alebo Frontex dá svojich vlastných, alebo ako to vyzerá potom prípadne s tými, ktorí eh, ktorí um, by sa zaujímali o tú prácu, ako to vyzerá, tiež s takým dobrým personálom, ktorí mohli napríklad hneď uh, pracovať. Koja Cipel, napríklad jeden párižský atentát, e, cestoval ako utečenec e, krížom cez Európu a sú tu teda skutočne, nie sú nejaké lepšie možnosti, či e, nejaký handy alebo niečo, aby sa umožnilo také rýchle identifikovanie práve takýchto ľudí. Myslím si, že tieto odpovede by boli pre nás veľmi mm, dôležité. Aké je aké poznatky existujú eh, k tomu, že či sa nejaké rôzne teroristické štruktúry vzájomne nepodporujú, treba eh, e a nie len ETA, IS, ale aj kombinácia napríklad zo všetkých troch alebo tých najrôznejších nepríjemných organizácií, ktoré sa na tom podielajú. Teraz otázka na komisiu, možno aj v mene Bulharska, pokiaľ e, Burga, Bulharsko má brániť e, alebo spolu brániť, e, spolu brániť teda vonkajšie hranice EÚ v spolupráci s Frontexom. Ako to vyzerá s tým systémom víz? Sú tu nejaké, nejaké poznatky už v rámci Európskej komisie a členských štátov, aby sa poskytol práve aj prístup z mimo šengenských krajín, pokiaľ nie nie je možné ešte vstúpiť kompletne do Schengenu, ale sa podielajú v každom prípade na ochrane vonkajších hraníc. A e, tu ma teda zaujíma, či sa robili, či sa tu niekto z komisie nad tým vôbec zamyslel. Ďakujem za odpovede. Takže teraz by som požiadal by som požiadal iných kolegov, e, takže aby ste zareagovali možno 3 minúty. Ďakujem, pán predseda, čo sa týka spoločných ukazovateľov rizika, ktoré zaslal Frontex e, hraničným prechodom. Sú tu aj iné kritérie, ako napríklad e, trasa cestujúcich, obsah batožiny, konkrétne správanie pred alebo počas hraničnej kontroly niekedy vzhľad konkrétnej osoby je relevantný vek, správanie alebo faktory, ktoré nie sú celkom konzistentné. Čiže toto sú kritéria, ktoré by mohli spustiť e, varovanie v prípade, že pohraničník zistí, že viaceré z týchto kritérií sú splnené a v takom prípade táto osoba je odkázaná e, na kontrolu v druhom rade. Čiže keď konáme v kontexte um, Frontexu, tak nemáme túto právomoc, ale musíme odkázať tú osobu na kontrolu v druhom rade. Keď to robíme v hotspotoch, ako v Taliansku alebo v Grécku, tak e, tie kontroly v druhom rade vykonávajú kolegovia z Europolu. Keď e, národné hraničné orgány využívajú tieto ukazovatele, tak to musia odkázať na policajné zložky alebo spravodajské zložky v závislosti od ich národnej organizácie tých, ktorí môžu vykonávať kontroly v druhom rade, aby sa verifikovalo, či je tu podozrenie alebo nie, či je dané podozrenie alebo nie, či aby sa overilo, či je niečo, čo by malo byť ďalej preverované. Potom je tu otázka ohľadom pridanej hodnoty nového pravidla, teda to, že každý, kto prekračuje hranicu, e, je preveraný voči databáze. Viacerí rečníci, rečníci to povedali jedna vec, že terorizmus je globálna otázka, je to cezhraničná otázka. Vidíme, že niektorí teroristi, konkrétne zahraniční bojovníci, cestujú z Európskej únie do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, alebo do destinácií ako Sýria napríklad, a potom sa vrátia do Európskej únie, aby páchali teroristické útoky môžu existovať určité prepojenia ako finančné zdroje. Takže nemali by sme si myslieť, že len cudzinci, čiže iba cestovatelia, ktorí nie sú príslušníkmi EU, by mali byť kontrolovaní voči SIS, pretože vďaka tomuto novému ustanoveniu členské štáty uvádzajú, že sú schopné identifikovať ak sa tak dá povedať, bežných zločincov alebo osoby, kedy vlastne je tam varovanie v rámci šengenského informačného systému, čiže toto poskytuje pridanú hodnotu a každopádne teraz je potrebné to implementovať, pretože je to legislatíva Európskej únie. Chápem, že niektoré členské štáty požiadali o výnimky. Úzko spolupracujeme s komisiou aby sme zistili, akým spôsobom interpretovať ten text nového ustanovenia, pretože vlastne je tu nová úloha pre Európsku pobrežnú a hraničnú agentúru a mali by sa odôvodniť, teda malo, členské štáty by mali odôvodniť, prečo chcú aplikovať výnimku. A toto nie je tak vždy, ak si správne spomínam, tak sme dostali 11 takýchto notifikácií od členských štátov a iba 3 členské štáty vysvetlili alebo sa pokúsili odôvodniť toto, tak povediať, v súlade s nariadením. Čiže toto je čosi, na čom pracujeme s komisiou. Čo sa týka otázky e, úlohy Frontexu ako filtra, je, neviem, či to bolo zle preložené, ja som nepovedal, že Frontex je filtrom, ja som povedal, že vonkajšia hranica Európskej únie by mala byť použitá ako filter, čiže aktivity pohraničnej stráže by mali prispieť k odhalovaniu trestnej činnosti alebo potenciálnych teroristických hrozieb alebo iných hrozieb. Samozrejme, európska hraničná a pobrežná agentúra je pripravená implementovať svoj plný mandát, čiže sme ochotní podporiť členské štáty pri posilňovaní tejto funkcie filtra európskej vonkajšej hranice a samozrejme sme pripravení implementovať náš nový mandát, čo sa týka aktivít pátrania a zachraňovania. Čiže nemyslím si, že je tu vlastne nejaké súperenie medzi search and rescue a boja proti trestné, trestným e, organizáciám. Čo sa týka náboru expertov a personálu vo Frontexe, členské štáty boli schopné e, poskytnúť e, úradníkov pre Frontex, ale musím povedať, že potrebujeme asi trochu viac. Čiže ešte stále nám chýbajú úradníci, dôstojníci Takže ide tu o teda Frontex nemá právomoc toto urobiť, ale policajné služby, národné policajné zložky alebo úradníci Frontexu by mali mať túto úlohu, ale bolo mi povedané, že na základe vnútroštátneho práva toto nie je možné vo všetkých členských štátoch EÚ. Čiže nie je to možné na všetkých hotspotoch, ktoré zriadila Európska únia a komisia. Ďakujem veľmi pekne. Väčšina otázok e, bolo adresovaných pánovi Legerimu. Bohužiaľ, musíme začať citlivý hearing o 17.30 úplne presne, čiže nemôžem, nemôžem predlžiť toto zasadnutie, tak sa chcem poďakovať ostatným rečníkom. Nehnevajte sa, nechcem vás obmedziť na jednu minútu, keď asi potrebujete niekoľko minút. Ďakujem pani Oliverovi za jeho prezentáciu a za to, že dnes prišiel aj ostatným návštevník, ostatným hostom, ostatným rečníkom za ich vynikajúce prezentácie. Prepačte, že sme nemali čas. Ak sú tu nejaké body, e, ktoré by zaujímali členov, možno by ste o tom mohli podiskutovať následne po zasadnutí, ale máme naozaj tento problém, že musíme začať s ďalším vypočutím o 5.30. Je to dosť citlivá záležitosť, takže teraz skončíme. Ďakujem samozrejme všetkým, najmä rečníkom. Ďakujem aj pán Fegeri. Ďakujem kolegovia za vašu pozornosť. Ďalší bod sa začne 17.30 presne, takže prosím, ostaňte tu, ak sa chcete zúčastniť. Ak nie, tak vás požiadam, aby ste odišli čo najrychlejšie a potichu. Ďakujem. Je to bod 14.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 Děkuji, dobré odpoledne. Já bych ve svém vystoupení eh, stručně popsal právní úpravu regulující fungování médií eh, v České republice, zejména těch předpisů, které jsou v gesci Ministerstva kultury. Eh, úvodem je třeba zmínit, že právní úprava šíření informací prostřednictvím médií prostřednictvím médií v České republice odpovídá standardu eh, v jiných evropských zemích. Vychází se zde z mezinárodních úmluv či evropského harmonizačního předpisu. Pokud jde o rozhlasové a televizní vysílání, to je v České republice postaveno na principu duálního systému, kde vedle sebe působí jednak veřejnoprávní vysílatelé, tak soukromé subjekty. Právní úprava je vtělena do, do zákona o provozování rozhlasového televizního vysílání, který v souladu s demokratickými principy stanoví, že všichni provozovatelé mají právo vysílat programy svobodně a nezávisle a do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona. Zároveň však právě v zájmu vyloučit zneužití médií nařizuje tento zákon provozovatelům plnění určitých povinností ve vztahu k objektivitě šířených, šířených informací. Provozovatelé tak musí poskytovat objektivní a vyvážené informace, současně se kladí, kladou specifické požadavky na spravodajské a publicistické po, pořady, tak aby programy jako celek ne, jednostranně neznevýhodňovaly žádnou politickou stranu. Uvedené povinnosti platí pro všechny provozovatele vysílání bez rozdílu. Všichni provozovatelé mají rovněž další povinnosti, aby jimi vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu politického nebo jiného smýšlení. Za porušení uvedených povinností mohou být provozovatelům uloženy citelné peněžité sankce. Regulačním orgánem eh, Radou pro rozhlasové televizní vysílání, který má autonomní postavení v rámci státní zprávy a je odpovědný poslanecké sněmovně parlamentu. Ještě bych rád zmínil jednu specifickou povinnost eh, v zákoně o provozování rozhlasového televizního vysílání týkající se obchodních sdělení, tedy reklam například politických stran a hnutí, kdy tato obchodní sdělení jsou zakázána. V úvahu přichází pouze výjimky podle volebního zákona, kdy ve vymezeném období, které tyto zákony e, určují, je možné tato obchodní e, sdělení reklam politických stran vysílat. Rád bych ale v této souvislosti ještě zmínil, že vláda e, v říjnu 2016 v loňském roce tedy schválila návrh změny uvedené právní úpravy, která by zákaz e, tzv. politických obchodních sdělení rozšířila i na obchodní sdělení, jejíž cílem je přímo nebo nepřímo propagovat politickou stranu, politické hnutí nebo konkrétního politika, vytvářet nebo podporovat pozitivní obraz vnímání politické strany, politického hnutí nebo politika, zvýšit jejich šanci na úspěch ve volbách nebo ovlivnit politické postoje, chování nebo motivaci občanů jako voličů. Návrh reagoval zejména na konkrétní případy vysílání reklamy, v níž vystupovali aktivní politici, avšak nikoli v souvislosti s jejich politickou činností za účelem zajištění dozoru nad zachováním plurality informací v rozhlasovém a televizním vysílání. Tato novela rovněž eh, předkládá novou úpravu, která regulačnímu orgánu Radě pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví povinnost dohledu nad transparentností vlastnictví v rozhlasovém a televizním vysílání a za tím účelem zajišťuje tomuto orgánu přístup do rejstříku skutečných majitelů právnických osob, které jsou provozovatelem vysílání. V tomto ohledu se tedy reaguje na zmíněné e, obavy v rámci toho monitoringu, jak zde bylo zmíněno ze strany Evropské komise. Pokud jde o e, veřejnoprávní vysílání, Institucemi, eh, které eh, tuto službu zajišťují Česká televize a Český rozhlas, mají navíc ještě další povinnosti nad ty, které platí obecně pro všechny provozovatele. A sice sestavat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytovali vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem, mimo jiné na jejich politické či jiné smýšlení speciální zákony upravující činnost Českého rozhlasu a České televize. Nadto stanoví, že jejich posláním je poskytovat službu veřejnosti za účelem naplňování demokratických potřeb společnosti a potřeby zachovávat mediální pluralitu. Zákon vyjmenovává konkrétní úkoly, Eh, například eh, poskytování vyvážených všestranných informací pro svobodné, vyvážené, eh, pro svobodné vytváření názorů a poskytování vyvážené nabídky pořadu pro všechny skupiny obyvatel. Plnění povinností veřejnoprávních vysílatelů kontrolují Rada Českého rozhlasu a České televize, jakožto zástupci veřejnosti, které z neplnění uvedených povinností mohou vyvodit důsledky pro generální ředitele těchto institucí. Pro tyto rady příslušné zákony stanovují postup pro jejich obsazování s tím, že jsou odpovědné poslanecké sněmovně parlamentu. Pokud jde o tiskové právo, zákon eh, o periodickém tisku je postaven na odlišném principu, nestanoví žádné eh, požadavky týkající se objektivity a vyváženosti informací. Eh, tiskový zákon stanoví pouze tolik, že za obsah periodického tisku odpovídá jeho vydavatel. Je tedy odpovědností vydavatele tisku, jaký konkrétní obsah bude prostřednictvím jeho vytisku šířen. Obsah tisku je tedy limitován pouze obecnými právními předpisy například občanským zákoníkem v případě porušení osobnostních práv či trestním zákoníkem, pokud by měl být spáchán trestní čin. Ještě bych se chtěl věnovat eh, jedné právní úpravě, která není přímo v působnosti Ministerstva kultury, a sice zákon o střetu zájmů, který eh, jehož novela eh, platí od počátku roku 2017, jejíž eh, původ spočívá, eh, v, eh, spočívá s problémem nebo otázkami vyvolávající případ bývalého místopředsedy vlády Andreje Babiše, u něhož došlo ke kumulativnímu vlastnictví sdělovacích prostředků a politické funkce. Zejména v reakci na vlastnictví médií této politicky činné osoby byla schválena změna zákona o střetu zájmů, kdy zákon e, nyní stanoví, že veřejný funkcionář, tedy mimo jiné například člen parlamentu nebo člen vlády, nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je tímto provozovatelem nebo vydavatelem. Zákon upravuje podmínky, jak nastalý střed zájmu odstranit a rovněž stanoví obligatorní odejmutí licence provozovateli vysílání, který se stal veřejným funkcionářem, jemuž je provozování vysílání nebo vydávání tisku zakázáno. Ještě bych na závěr eh, odkázal na eh, výzkum, který už zde byl eh, zmíněn, Media Pluralism Monitor, iniciovaný Evropskou komisí, který mimo jiné e, potvrdil, že vlastnictví médií politicky činnými osobami samo o sobě nemusí představovat riziko politizace ve vztahu k ovlivňování médií. Daleko větší nebezpečí by představovala absence e, samoregulačních mechanismů jednotlivých sdělovacích prostředků, která, které by zaručily jejich redakční nezávislost. Děkuji za pozornost.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 Dobrý den, děkuji za pozvání. Já eh, jsem člověk praxe, takže eh, i o té praxi budu eh, hovořit. Zároveň nemám plnou zkušenost s podobnými slyšeními, takže nevím, nakolik to pro vás bude dostatek informací, které potřebujete, proto předpokládám, že pokud se nějakým tématům vyhnu, eh, tak se na ně budete ptát. Eh, eh, já bych jenom pro nějakou představu, jak, jak ta česká mediální scéna vypadá a jak vypadala a kde jsme a jak jsme se tam dostali, tak bych rád zmínil, že z logiky věci, protože jsme země postkomunistická, tak jsme se dlouho vlastně potýkali s tím, jak vůbec mají kvalitní média vypadat a fungovat a toho času na, na vybudování té tradice kvalitních médií, seriózních médií jsme neměli úplně dostatek a stejně jako řada e, západních médií ovlivnila ten český vývoj i třeba ekonomická krize, která potom u nás měla i, i e, souvislost ve změně, řekněme, e, vlastnické struktury. Takže eh, vlastně se nám nikdy nepodařilo vybudovat úplně takovou klasickou eh, eh, tradiční mediální scénu, jakou známe na západě, nemáme silná a, nezávislá média, která by udávala nějaký, řekněme, tón té veřejné debatě. Nicméně, co se zásadního změnilo v posledních letech a co si myslím, že má docela eh, velký dopad na eh, českou mediální scénu. I právě o to větší, že se vlastně ještě nepodařila ustálit ta, eh, ta mediální scéna, tak je vstup silného vlastníka, který je zároveň silným politikem, vlastní, mluvím o Andreji Babišovi, který vlastní velkou část podstatných nebo dlouhovlivných médií, a e, já jsem byl od začátku skeptický k tomu, jestli nakolik může fungovat e, kombinace e, majitele médií a majitele, což tak trochu berte s nadsázkou, politického hnutí. A no, Vlastně ten trend podle mě to potvrzuje. Měli jsme, řekněme, jednu etapu, která byla, že ta média nevěnovala zpočátku dostatečnou pozornost kauzám, které se týkaly Eh, Andreje Babiše, ale to bych bral jako období, které, nebo fázi, která vlastně nemusí být úplně a priori problematická. Nicméně se dostáváme do druhé fáze, která je podle mě mnohem důležitější a problematičtější, a to je, kdy a, eh, a, eh, ta média vstupují do politické hry a stávají se součástí té politické hry. To znamená, že obhajují a, a, a politiku a svého vlastníka a zároveň vytváří dojem, Eh, o čemž vlastně psali eh, šéf-redaktoři těch hlavních eh, titulů, že tu je jeden politik, který hájí dobro proti vlastně kartelu korupčníků. V tom vidím problém nikoli z toho důvodu, že bych se chtěl zastávat těch ostatních stran, nepochybně by vám všechny eh, eh, potvrdili, že nejsme úplně pro ně eh, příjemný časopis jako Respekt. Nicméně, myslím si, že už se nedá tak jednoduše mluvit o nějaké otevřené politické soutěži, protože to zvýhodnění je podle mě dramatické. Zároveň ale třeba říct, že máme výhodu i oproti jiným asi postkomunistickým zemím, si myslím v tom, že máme velice kvalitní Eh, eh, veřejnoprávní média, eh, která hrají v tomto nějakou důležitou roli. zmiňují je nejen kvůli jejich kvalitě, ale zároveň kvůli tomu, že vše nasvědčuje tomu, že budou důležitým tématem těch nadcházejících měsíců a let už z toho důvodu, že i Andrej Babiš v nich cítí vlastně nejsilnější, řekněme, nějakou konkurenci politickou, proto Eh, a teď cituji vlastně reportéry této televize, označuje za eh, skorumpovanou pakáž, eh, aniž by to dokládal nějakým konkrétním důkazem. A pokud to vezmeme nebo spojíme s výroky českého prezidenta Miloše Zemana, který mluví o české televizi například jako o plechovce zkaženého masa, a že se ta situace změní po parlamentních volbách, tak eh, myslím si, že to je téma, které eh, vzbuzuje větší a větší pozornost a české eh, společnosti. Myslím si, že máme mimo jiné výhodu v tom, a to bych rád tady asi zdůraznil, protože to považuji za důležité, že ta česká debata na tohle téma je Eh, poměrně otevřená. Eh, nedostali jsme se ještě do stádia, kde by se bral eh, ten stávající stav jako správný stav. To znamená, vede se o tom debata i v českém parlamentu, v českých médiích, v české společnosti a vnímá se to jako téma, které je eh, nutné řešit eh, a myslím si, že to bude mít vliv na, na i tu další debatu, i, i, i politickou debatu, eh, protože za těch vlastně posledních 27 let rozhodně můžeme mluvit o tom, že česká média co řadím samozřejmě i nás i sebe, eh, má celou, celou řadu nedostatků a, a, a chyb, a, ale nikdy za celou tu dobu jsme se nedostali eh, do toho stádia, kdyby jeden politický aktér měl tak velký vliv na eh, česká média a ten vliv využíval. Eh, v tomto ohledu je to prostě pro nás téma a, a bude to narůstající téma, eh, protože, eh, jak jsem říkal, jsme země, která ještě v některých ohledech je stále se transformující. To znamená, že nemáme nastavené úplně všechny mechanizmy, jak tomu nějakou eh, srozumitelnou a jednoduchou eh, cestou eh, čelit. Čistě legislativa, kterou jsme teda tady slyšeli, tak ukazuje, že vlastně v tomto ohledu je, může být formální a nedokáže těm největším problémům zabránit. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Adam Czerny. Chair of the Syndicate of Journalists. Mr. Czerny, the floor is yours for up to 10 minutes, please. Dobrý den. Děkuji za příležitost, že tady mohu eh, vystoupit a můžu se zúčastnit debaty na debaty na e, důležité téma, protože tím tématem je význam svobody tisku, význam svobody slova, svobody e, informace schromažďovat a šířit, protože se domnívám, nebo domnívám, jsem přesvědčen, že to je, a myslím si, že by se to mělo opakovat stále, je to sdílená hodnota, která se týká všech demokratických států. S tím je spojena jedna důležitá věc a že zkušenost nám napovídá, že tady současně vždy bude riziko politického zneužití Eh, médií. To je téma té naší dnešní debaty. To je prostě, toto riziko je tady přítomno, je ve větší nebo menší míře, je v různých zemích. Já se zabývám evropskou politikou delší čas a pamatuju si docela živě debatu eh, o italském premiérovi Berlusconim tady v parlamentu, o tom eh, na všechny ty argumenty v této souvislosti byly sneseny i jak ta, jak ta debata dopadla. Ale zpátky k situaci v Česku tisku. Tady už byla připomenuta důležitá věc, že i když existuje riziko politického zneužití médií, tak v Čechách je specifická, nebo donedávna byla specifická situace v tom, že e, významný člen vlády byl zároveň významným a stále ještě významným podnikatelem a významným hráčem na poli médií. Tato situaci se pokusila Česká republika řešit změnou legislativy, už o tom byla řeč, e, o zesílení, zesílení kontroly konfliktu zájmu ale problémem je, že i když došlo řekněme, k technickému oddělení médií od toho vlastníka, tak nedávné nedávno zveřejněné nahrávky dokazovaly, že tam byl prostě kontakt mezi eh, majitelem, dokonce potom už i bývalým majitelem s tou redakcí a že tam eh, byla debata o tom, eh, jak instruovat ta média, aby fungovala navzdory tomu, že by vlastně ten vliv tam měl být, být naprosto izolován. Bylo tady zmíněn ještě důležitý eh, jeden aspekt, který myslím, že to byl Erik Tabery, eh, že jedním z důležitých eh, faktorů, který ovlivňuje situaci médií, a to jistě nejen v České republice, je jejich ekonomická kondice a ta není v poslední době valná a výrazně ovlivňuje kvalitu. Tím se dostáváme i k důležitému bodu, který zmínil předřečník, a to je význam postavení médií veřejné služby a tam je nutno poukázat na to, že současná legislativa činí tato média Eh, velmi zranitelná, že eh, stačí, abych to řekl konkrétně, že eh, poslanecká sněmovna dvakrát odmítne výroční zprávu a ta, ta mediální rada, ať už Českého rozhlasu nebo České televize, je rozpuštěna a ta aktuální politická většina může jmenovat úplně jinou sestavu a tím pádem vykonat i významný vliv na ta média. To při to tuto zdánlivou technikáli připomínám proto, že máme zkušenosti z regionu, že s, nastou, s nastoupenou politickou garniturou je možné tato média veřejné služby razantním způsobem a rychle e, a dramaticky, dramaticky ovlivnit. Snad bych ještě dodal jednu důležitou věc, protože nechci opakovat argumenty, která tady, které tady už zazněly, že e, je hodně lidí, kteří si uvědomují ta rizika, o kterých jsem mluvil. Před rokem a půl vznikla platforma, která se jmenuje Svobodu médiím, která se tomu velmi intenzivně věnuje Eh, jednak se snažíme prosadit změnu těch zákonů o nominaci mediálních rad, to znamená rad, které kontrolují média veřejné služby a zároveň se zabýváme i tím konfliktem, konfliktem zájmu. A co je důležité, myslím si, a nelze, na to, nelze to opomenout, eh, snažíme se debatovat s našimi kolegy v regionu, to znamená v rámci Vyšegrádu, abychom věděli, jak se situace vyvíjí, protože mnohé ty zkušenosti, které vidíme v tom okolí, nám ukazují, na ta, ukazují zdůrazňují ta rizika, eh, zdůrazňují, jak rychle se situace může změnit. Zatím jsme přesvědčeni, že ta situace není tak dramatická, ale obáváme se, že by se dramatickou mohla stát. Nechci ubírat váš další čas a děkuji vám. very much, Mr. Czerny. And now the final um, guest speaker before we have the debate from members is Julie Myerzak from Reporters Without Borders, and she's the head of the Brussels office there. So, Ms. Myerzak, the floor is yours for up to 10 minutes, please. Bonjour. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Reporters sans frontières, euh, c'est une organisation internationale qui défend depuis près de 30 ans la liberté d'informer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 Thank you, chair. Uh, ja by som chcel výnimočne poprosiť uh, tlmočníkov z češtiny o láskavosť, aby mi vypomohli a prekladali uh, uh, môj príspevok zo slovenčiny, ak je to možné. Ďakujem. Second, are we getting uh, I asked uh, if it is possible. Just one second. Is there English translation? Okay. Okay, thank you. Please go ahead. Thank you. Môžu? <laughs> Dobre. Tak za Európsku ľudovú stranu eh, ja by som chcel teda eh, pripomenúť, že Charta eh, základných práv, ako aj Európske zmluvy, zavezujú členské štáty zachovať princípy demokracie a ochraňovať systém brzd a protiváh a v tomto našom prípade teda slobodu médií a mediálny pluralizmus Bohužiaľ, v poslednej dobe sme svedkami, že v Európskej únii a špeciálne v nových členských krajinách médiá sa stávajú ekonomickou a neskôr politickou investíciou a niekedy aj korisťou, ktorých nové, noví vlastníci často nielen e, využívajú na podnikanie v médiách, ale zneužívajú na získavanie politického vplyvu. Niekedy je to aj výlučným cieľom takejto investície. Európske inštitúcie naozaj majú svoje kompetencie a zodpovednosť pre zachovanie nezávislosti médií v záujme objektívneho informovania verejnosti, ale tieto kompetencie sú naozaj veľmi limitované. Preto ochranu týchto hodnot musia zabezpečiť v prvom rade národné regulačné orgány. Napriek tomu ale máme povinnosť a právo upozorniť na také prípady, keď vlastníci zasahujú do nezávislosti médií so snahou manipulovať správy, vytvárať deformovaný obráz o politických subjektoch e, či o politických činoch a narušovať rovnováhu spravodajstva. A to e, je jedno, či ide o médiá štátne, verejnoprávne či súkromné. Európska ľudová strana považuje slobodu médií za základné e, základnú garanciu demokracie, čo treba stále strážiť minimálne s tým, že na to budeme upozorňovať aj na týchto fórach. A toto platí nielen vo vzťahu k Českej republike, ale aj pre všetky členské štáty EÚ. A na záver by som chcel pripomenúť, že náš výbor LIBE sa neustále intenzívne zaoberá problematikou nezávislosti médií. Konkrétne budeme mať hearing e, medi o mediálnom pluralizme v júli a vo zvláštnej správe si budeme mapovať situáciu nezávislosti médií v celej Európskej únii.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 sluchátka. E, ten, e, to naše dnešní jednání se jmenuje Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice. Já si dovolím zdůraznit, že tento název toho našeho jednání už je zastaralý. To, co se odehrává v České republice, zneužívání sdělovacích prostředků, to už je fakt, to není jenom riziko. A já se pokusím vám to vysvětlit na příkladu lidových novin, kdysi velmi vlivném deníku, protože tam to zneužívání je velice dobře dokazatelné. Já jsem byl při e, založení e, lidových novin. Lidové noviny, jak víte, e, působí, působili dva roky v ilegalitě a pomáhal k tomu Václav Havel. Byl jsem taky jeden čas šéf-redaktorem Lidových novin. A lidové noviny byly nositelem myšlenky obrany demokracie a obrany lidských práv. A to už dávno neplatí. A neplatí to zejména z okamžiku, kdy lidové noviny koupil eh, eh miliardář a oligarcha pan Babiš. A to, co se stalo v Lidových novinách, to mě naplňuje znepokojením, poněvadž tam nastoupila autocenzura. Novináři mají strach, že budou propuštěni. A já myslím, že je potřeba si uvědomit, že průzkumy, které říkají o tom, jak novináři dneska eh, se bojí psát, ty existují. Jeden z nich je například průzkum, který na kterém spolupracoval pan Šafr, taky jeden z bývalých šéf-redaktorů Lidových novin, který zítra vystoupí na Working Groupu. A já bych prosil, abyste si uvědomili, dámy a pánové, že Česká republika v přístupových smlouvách s Evropskou, Evropskou unii zavázala se k dodržování pravidel demokratické společnosti. A proto je takové jednání Evropského parlamentu podle mě zcela legitimní, to dnešní jednání. A ještě bych chtěl říci, že ohrožení svobody slova, které nastalo v České republice, může být začátkem ohrožení demokracie. Děkuji za slovo. Thank you, Mr. Thomas Chitovsky, please. Děkuji, pane předsedající. Já se ve svém příspěvku omezím eh, na otázky více jak na své osobní pocity a komentáře z tohoto hearingu. Eh, prvně bych chtěl říct, že to, co se stalo eh, na těch nahrávkách Andrejovi Babišovi s redaktorem Mladé fronty, je neomluvitelné. A myslím si, že nemá cenu o tom jakkoliv diskutovat. Prostě takové jednání do demokracie demokracie určitě nepatří. Nicméně by jsem hned první otázku směřoval na pana Abamonteho, Giuseppe Abamonteho, protože on je odborník právě italské, italské mediální scény. Chtěl bych se ho zeptat, jestli by nám mohl popsat, jak vypadala média za Silvia Berlusconiho, jak tam byla pluralita médií, kolik opozičních politiků se mohlo v těchto médiích vyjádřit. Pak si, bych se ho chtěl zeptat, jestli si myslí, že vlastnění médií nejbohatšími lidmi v České republice je v Evropské unii ojedinělé. Zda by to mohl porovnat s dalšími státy. A zda v České republice opravdu je soustavně porušována nezávislost médií. Dále bych se chtěl zeptat pana Táberyho, který je odborník především i na tu historii médií, na případ Vladimíra Železného. Jestli si nemyslí, že už jsme tady případ ovlivňování třeba médií nebo člověka spojeného s politikou eh, v případě Vladimíra Železného měli. A jestli si opravdu myslí, že, že všechna média, která nepatří Andreji Babišovi, jsou objektivní. A jak jsem se chtěl zeptat pana Černého, kolik procent trhu z médií má Andrej Babiš, aby jsme si tuhle situaci tady vysvětlili. A nakonec si domluvím eh, s paní Majerčák, zmínila jste Miloše Zemana. Víte, my se za Miloše Zemana v České republice velmi stydíme protože Miloš Zeman mnohdy eh, svá vystoupení provází poměrně ve stavu, který bychom eh, těžko okomentovali jako stav střízlivý. Bohužel dokud bude prezidentem, budeme se za něj stydět, ale neberte to, že Miloš Zeman útočí na média. Děkuji. Thank you. Sophie Intervelt, please, two minutes.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 Já hm, vítám tady tuto debatu a moc děkuji kolegům, kolegyním za jejich eh, svědectví, za jejich zkušenost. Ehm, já se domnívám, že eh, právě taková debata s odbornou veřejností a s vašimi zkušenostmi má smysl, Ehm, daleko více než to, co nás čeká zřejmě po zítřku na plénu Evropského parlamentu. Souhlasím s kolegou Štětinou, že ohrožení médií znamená, ehm, nezávislosti médií znamená ohrožení demokracie. A samozřejmě, že to je něco, co musíme brát vážně, co v České republice eh, je problémem, protože fakta hovoří o tom, že jsou zde pokusy ovlivňovat eh, média, ovlivňovat veřejnoprávní i soukromá média a fakta ale také ukazují, že to není jenom problém České republiky. E, dokonalé ovlivňování nám samozřejmě předvádí náš e, známý politik, předseda strany, který, aby to bylo dokonalé, tak si média koupil, tištěné deníky a internetové portály a zkrátka tedy e, má tento vliv ale z tohoto hlediska já rozumím kritickému hodnocení, které tady eh, zaznělo z média Plurality Monitoru, monitoru eh, z kterého také Evropská komise vychází, kde v České republice je jako nejvíce rizikový uváděna netransparentnost vlastnictví, koncentrace vlastnictví a vliv vlastníků na média. Eh, tady bych se chtěla zeptat zástupkyně Reportéři bez hranic, která uvedla, že Česká republika republika na tom není nejhůř. Jsme 23. jsou mnohem horší na tom některé vyspělé demokracie. Nicméně my s tím samozřejmě nejsme spokojeni. Musíme udělat určitá opatření, abych se jich chtěla zeptat, jak právě v té oblasti netransparentnosti vlastnictví koncentrace bychom mohli postupovat. A potrhuji jednu důležitou věc. Podle mého názoru pojistkou nezávislosti médií jsou veřejnoprávní média a v této oblasti Česká republika udělala určitý pokrok, ale musí se dále zaměřit na nezávislost rad a myslím si, že v mm, tedy určitě je co zlepšovat, určitě zde máme problém, ale myslím, že je to na odbornou diskuzi a já děkuji za tu výměnu názoru tady na výboru. Thank you very much. And Mr. Pock, please. Thank you, Chairman. I will not repeat what, what happened. It was described enough. Um, uh, I would like, and I think it should be said, uh, what happened next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 I don't know what happened there. Thank you very much, Mr. Pock. Okay, Mr. Pospisil, please. For two minutes, if you can. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci na úplný úvod říci, že jsem tu za politickou stranu, která je v opozici vůči vládě, kde je pan Babiš, respektive jeho hnutí, tedy můj pohled na věc bude tímto ovlivněn. Uh, Hodnota nezávislých médií je evropskou hodnotou a proto takováto informační debata patří na půdu Evropského parlamentu. To je třeba tady říci. E, bylo tu naznačeno, a já s tím souhlasím, že Česká republika nemá problém v tom, že by vláda, parlament ovlivňovali podobu zákonů, které upravují e, pozici médií. Nemáme tedy problémy jako některé e, jiné země. Naše veřejnoprávní média jsou kvalitní přes určité problémy, řekněme, s možností případných zásahů do jejich činnosti v budoucnu, ale v tuto chvíli fungují nezávisle a jsou pojistkou demokracie, podle mého názoru. Ten problém, jako někteří jiní řečníci, já vidím v osobě jednoho člověka v tuto chvíli, který sa oligarchou koncentruje moc politickou, ekonomickou a mediální a to v relativně malé zemi a křehké demokracii může demokracii narušit. A proto je dobré se o tom tady bavit. Čekají nás volby za tři měsíce a ten příběh neskončil. Ano, premiér Sobotka odvolal ministra financí, ale hnutí ministra financí podle preferencí je dneska adeptem podzi- vítěze podzimních voleb. Hnutí Andreje Babiše může vyhrát podzimní volby a je nutné, abyste věděli, že v takovémto případě člověk, který koncentruje moc, ekonomickou, politickou a mediální, může být premiérem v naší zemi. A pak ta situace samozřejmě bude ještě závažnější. A proto to já říkám, že my bychom měli vás eh, takto informovat. Chápu, že asi toto neovlivníme z pozice Evropského parlamentu, ale chci upozornit na jednu věc a bylo to tu řečeno. Jakýkoliv zákon, který formálně zbaví pana Babiše vlastnictví médií, fakticky ten problém nevyřeší. Navazuji na slova paní profesorky. Je to etický problém, je o voličích, aby na podzim rozhodli. Zákon, který z vlastnictví Babiše udělá určitý fond, situaci neřeší. Takže to je můj vstup k tomu a děkuji za pozornost. Thank you. Mr. Niedermayer, please. Eh, Děkuji moc krát, pane předsedající. Především já bych chtěl ocenit tuto velmi kultivovanou debatu a poděkovat zejména zúčastněným expertům, kteří tímto směrem vykopli. Patřím opravdu za to velký dík. Jsem rád, že na tuto debatu došlo. Jak komise na začátku řekla, je to velmi široké téma, které se dotýká spousty zemí a bylo by obrovskou chybou se uklidňovat tím, že tento problém máme všichni. Naopak, tím, že ho máme všichni, ukazuje, jak je významný. V České republice se v minulosti v této oblasti hrálo zejména o ekonomický a domáckopolitický vliv ale ve hře může být mnohem víc, což konec konců dokumentuje to, že nově zvolený francouzský prezident považoval za potřebné sdělit svůj názor na fungování médií, jako je Sputnik, se kterým v České republice máme také problémy svému, svému ruskému protějškovi. Eh, je to tedy velký problém, je to problém, který známe eh, a neznáme způsob, jak ho řešit. A pouze tím, že o něm budeme diskutovat, se tomuto řešení přiblížíme. Podle mě eh, zlepšení, snížení tohoto rizika, které tématem dnešního slyšení spočívá pouze v tom, že se nám podaří, podaří vyvážit základní hodnoty, na kterých naše společnost stojí to znamená hodnoty svobody projevu, ale zároveň práva, práva na informace. Musíme apelovat na odpovědnost novinářů, na kvalitní regulaci a také na výměnu zkušeností, těch nejlepších zkušeností, které pomožní, umožní toto riziko snížit. Pouze tímto způsobem se dostaneme k férové eh, politické soutěži. Je to tedy nikdy nekončící boj, což je má odpověď na otázku, eh, na otázku jedné z řečnic, eh, zda se nám podaří tento problém vyřešit. Myslím si, že tento problém nás bude provázet, eh, provázet stále velmi dlouhou dobu. V případě České republiky máme na čem stavět. Jsou to dvě věci. Je to velmi kvalitní žurnalistika a fungující občanská společnost. Myslím si, že to jsou základní devizy, které nám dávají šanci, abychom uspěli. A ještě jednou děkuji za debatu a děkuji všem zúčastněným.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 <clears throat> Já jsem jenom chtěl tady poznamenat k té debatě. Já si taky nemyslím, že situace v České republice by byla tak vyustřená. Já si pamatuju teďka z volební kampaně, kdy tým, tým Marie Le Pen zmlátil několikrát novináře a přímo před, před eh, dalšími novináři ta ochranka je vyhodila. a Opravdu je ty, ty novináře napadla. Takže si myslím, že, že můžeme tady příště pro, probírat, eh, můžeme probírat tady Francii nebo Velkou Británii. A to jsem jenom chtěl k tomu z tomu říct, protože paní eh, Majerčák tohle tady nezmínila. Myslím si, že je to takový bod, který je taky důležitý vidět v rámci nějaké objektivity celého, celého problému českých médií. Thank you. Thank you, Thomas. Mr. please. Děkuji za slovo. Eh, já jsem eh, při minulém projevu přetáhl dvě minuty a nemohl jsem položit otázku, já bych si ji dovolil položit nyní a směřuje k našim dvěma českým praktikům, mým eh, kolegům novinářům z České republiky. Mluvilo se tady o tom, že je ohrožena svoboda slova v České republice. A já se vás ptám, pánové, proč si to nechají čeští novináři líbit? Proč nebíjí na poplach? A proč neinformují o této situaci veřejnost, jak by bylo potřeba? Děkuji za odpověď.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 Děkuji. Padlo zde, že e, zákony nemohou vyřešit vše. E, já pokud budu mluvit za odborný aparát Ministerstva kultury, my se pochopitelně snažíme ty zákony připravovat tak, aby e, regulační orgány měly co nejefektivnější nástroje, jak ten daný segment regulovat. Současně jsme přesvědčeni, že je třeba hájit silné postavení veřejnoprávních médií, Eh, naše eh, legislativní iniciativy eh, v tomto směru určitě budou i nadále se připravovat. My v v této souvislosti vycházíme z dokumentů Rady Evropy, tedy druhé významné evropské organizace, která má velmi kvalitní materiály, pokud jde o oblast plurality, médií a e, nastavení podmínek pro fungování médií veřejné služby. E, takže tolik asi vše. Děkuji. Thank you very much. Um, and Mr. Taberi, please. <coughs> Tak e, já zkusím schrnout některé otázky, které na mě mířily konkrétně, e, což byla i e, otázka na případ Vladimíra Železného, který vlastně byl takový první pokus, velký pokus o nějaké využití médií v České republice k politickému. Eh, ke kampani, protože tehdy získá takovým podloudným způsobem televizi Nova. Já myslím, že ten rozdíl je právě v tom, eh, v tom eh, prostředí. Já myslím si, že to, je, že to je dobrá otázka, že na ní bylo vidět, že tehdy ta společnost tomu dokázala celkem dobře čelit, protože zbytek, kompletní zbytek eh, mediální scény eh, a i veřejnosti to vnímal jako eh, velké riziko, kritizovalo se to, mluvilo se o tom. Dnes vlastně ta kritika právě je narušena díky tomu, že velká část těch médií je vlastně na Eh, eh, jedním politiků, to znamená, ten hlas prostě není tak kompatibilní, jako, by, jako, býval, eh, jako byl tehdy. A tehdy navíc se ukázalo teda, že ta společnost tomu umí čelit, ale dneska by to bylo mnohem, mnohem těžší. Zároveň tady padla otázka na tu dominanci, jestli má Andrej Babiš dominantní postavení na, na české mediální scéně. Já myslím, že nemá a myslím si, že z toho důvodu by to bylo eh, asi těžko napadnutelné eh, u nějakých institucí, ale nejsem na to expert. Eh, nicméně já jsem se to snažil nazmínit v tom úvodním příspěvku že tam asi bude v náhledech zlomový moment, nebo by byl, kdyby se Eh, podařilo eh, nějakým způsobem zautočit na veřejnoprávní média. Z mého pohledu to byl i ten zlom nebo rozdíl třeba i v eh, případě Berlusconiho, že jemu se to podařilo. A potom ta společnost je vlastně jako velice dramaticky zranitelná. Zároveň ale platí to, co tady zaznělo několikrát, já jsem toho naprostý zastánce a co psal George Orwell v jedné po druhé světové válce, prostě pokud ta společnost nebude mít ochotu naplňovat nebo cítit nějaké hodnoty, tak sebelepší zákony eh, to prostě nezmění a žádná společnost tomu, eh, ne, vůči tomu není imunní. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že my ten zápas o to vedeme a že se ta společnost snaží o, ten, o tom tu debatu vést. To, že to se občas nedaří, že to je složité, že to nemusí dopadnout dobře, to je všechno, všechno pravda, ale já jsem zastánce prostě toho, že, že nejlepší je ta debata s tou společností, než to měnit nějakými pravidly, které se stejně stejně vždycky dají eh, eh, obejít. Myslím si, že těch otázek padalo víc, ale chci ctít čas, takže už musím končit. Thank you. Thank you. Mr. Czerny for two minutes, please. Děkuji. Pokusím se to shrnout eh, přítel Štětina, protože ne, nemůžu zastřít, že se známe dobře 25 let, když se spolupracovali v těch zmíněných lidových novinách. Eh, tak mě položil otázku, co s tím novináři dělají. No, eh, dělají, já zastupuji syndikát českých novinářů, tak eh, můžu připomenout už jako jednoduchý fakt, že ta situace se vyvíjí delší dobu a když nám nastoupil dosud stále úřadující prezident, tak ve svém inauguračním projevu třetinu ze svého projevu věnoval kritice novinářů nebo napadání novinářů, které v podstatě přirovnal k organizovanému zločinu a já se nezvedám ze židle často, ale sedl jsem, napsal jsem mu otevřený dopis, poslal jsem ho na kancelář eh, nahoru na hrad a eh, do dneška se nedostal odpověď. Tak ale jenom, e, že někdy ten, e, to úsilí o nápravu nebývá, nebývá jednoduché. To je bod jedna, ale musí se to zkoušet, protože kdybychom se pouštili jenom do věcí, které, ve kterých předem víme, že uspějeme, to by se měli to v životě jednoduché. A pak je tam druhý problém, na který možná trochu poukázal kolega Tabery, a to je to, že e, asi kdyby došlo k tomu, že by byla napadena média veřejné služby, s tím máme v České republice zkušenost, takže by reakce té občanské společnosti byla masivnější. Zatím je to jenom v listé latenci a někteří eh, kolegové novinářští mě trochu připomínají ty žáby v té vodě, která se, která pomalu, ve které se pomalu zvyšuje ta teplota. Tak doufám, že nebude sem čekat na to, až se uvaří. Děkuji. Thank you. And, and, and finally, um, um, Julie Mayerzak, please, for two minutes.